colleagues, um, it gives me great pleasure to introduce to you Dr. Vážení kolegovia, je mi veľkým potešením, že vám môžem predstaviť pána Mohameda Al-Jeffriho, ktorý je podpredseda parlamentu Saudskej Arábie, Rady Šúra. A on k nám zavítal dnes aj s delegáciou, ktorí sú tu s nami v miestnosti. Ako viete, naša delegácia zahraničného výberu navštívila Saudskú Arábiu 8. a 9. februáru. Mali sme niekoľko dôležitých eh, stretnutí a hovorili sme na najvyššej úrovni o bezpečnostnej situácii, ľudských právach a vzťahu s Európskou úniou. Všetci vieme, aká je situácia na Blízkom východe, ako aj v oblasti zálivu. A všetci viedem, že Saudská Arábia je jedným z najhlavnejších faktorov, ktorý stabilizuje región a stabilizuje situáciu, ktorá môže vygenerovať veľmi veľa nepriaznivých následkov Samozrejme, čelíme mnohým e, výzvam, ktoré sa dostávajú aj k našemu pobrežiu a k našim štátom. Či už je to v oblasti obchodu, ľudských práv, e, protiteroristických operácií, ktoré sú na programe každého jedného dňa ako spoločné výzvy. Je veľmi dôležité, aby sme udržiavali dialog s našimi priateľmi zo Sávskej Arábie. A tento dialog by mal byť otvorený, a pravidelný. Nepochybne situácia v Sýrii je zdrojom obáv pre nás všetkých a napriek tomu, že sa azda blížime k nejakému svetelku e, na konci tunela, situácia sa neustále komplikuje a to samozrejme má aj medzinárodné dopady. Irak je ďalším problémom, a ktorý je hľadáčiku nášho záujmu a s jeho excelenciou sme hovorili o e, skúsenostiach rumunských vojakov v Iraku. Jemen, ďalšia krajina, ktorá je zmietaná vo vnútorných konfliktoch. A takisto sme si vedomi pozície Iránu v tejto oblasti teroristické hrozby, ktoré ovplyvňujú nás všetkých. A samozrejme nestabilita na severnom pobreží Afriky, ktorá je v našom bezprostrednom susedstve a kde Saudská Arábia hrá a môže hrať významnú úlohu v tomto regióne. Zaznamenali sme s veľkým záujmom a ambície, ambiciozne ciele agendy 2030 a pravdepodobne vaša excelencia vo vašom príhovore spomeniete niektoré ciele a zámery tejto vízie. Takže teraz by som vám odovzdal slovo a predstavil aj vašich kolegov a predstavil ich našim kolegom. Ďakujem veľmi pekne budem hovoriť e, po arabsky, musím oznámiť, e, že arabčinu nájdete na kanále číslo 6. Ďaká. V mene milosrdného Boha, vážení prítomní členovia tohto výboru AFET, delegácie pre Mašrek, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu. Všetkým vám želám mier. Som veľmi rád, že sme tu no, už druhýkrát za obdobie jedného roka. Naposledy v septembri 2015 boli sme tu a sme presvedčení, že eh, koordinácia s Európskym parlamentom je veľmi dôležitá. A e, mám pre vás e, pozdrav e, našich poslancov. My sme za stabilitu a mier a pracujeme ruka v ruke so všetkými krajinami, hlavne s medzinárodným spoločenstvom. Zasadzujeme sa práve za mier a prosperitu a práve preto mnohé politické iniciatívy boli prijaté E, ide o to dobre investovať e, financie tak, aby sa podporovala prosperita všetkých krajín v regióne. Prispili sme k financovaniu infraštruktúr, nemocníc, e, letísk. Vytvorili sme pracovné miesta pre saudských občanov. Mladí sú dôležití, máme ich viac ako 70 eh, z celkového obyvateľstva. Snažíme sa vytvárať nové infraštruktúry. Práve pre túto mladú generáciu prebiehajú mnohé finančné reformy. Bojujeme intenzívne proti korupcii a taktiež bojujeme za elektronickú správu veci verejných tak aby sme e, držali krok e, s medzinárodným vývojom. Snažíme sa posilňovať e, účasť aj zahraničných firiem na našej ekonomike, podporovať zahraničné investície. To približuje kontinenty. Naozaj budujeme do ľudského kapitálu teda investujeme konkrétne do univerzít, spolupracujeme so všetkými univerzitami. Máme tisícky saudských študentov po celom svete aj v EÚ. Opäť ide o to premostenie a spoluprácu medzi nami navzájom. Saudská Arábia, dámy a páni, má viac ako 300-ročnú históriu, neustále uskutočňuje reformy. Pred, na začiatku bola priemerná dĺžka e, života 37 rokov, teraz je to 70 e, rokov, e, taktiež v minulosti bolo 95 obyvateľstva analfabetmi, teraz je to 0 a, taktiež postavenie žien sa zlepšilo teraz 55 žien študuje. 55 študentov sú ženy. zmodernizovali sme poradnú radu, radu Šura. Máme dnes 150 členov, z toho 35, pardon, 35 žien, čiže E, ide o elitu. Máme tu jednu spomedzi nich dnes. Takže e, tá spolupráca aj s ostatnými krajinami, to už som uviedol, strážca oboch e, Mešicovskej Arábii bol aj vo Vatikáne. Vytvorili sme stredisko kráľa Abdal, a prispelo to k vybodovaniu univerzity pre, medzi, e, pre dialog medzi náboženstvami v Európe. Miliardy dolárov sme investovali e, s cieľom pomôcť e, krajinám, konkrétne 95. Opäť ide o ten dialog medzi náboženstvami moja krajina je treťou najvýznamnejšou krajinou, čo sa týka peňažných transferov, ale taktiež e, ide o e, krajinu, kde je veľmi veľa zahraničných pracovníkov. Naša krajina e, je akousi platformou, cez ktorú tranzituje veľa pracovníkov. Naša krajina je aj najväčším darcom medzinárodnej rozvojovej pomoci, jedným z najväčších darcov. Vážení prítomný, to, čo zažíva eh, stres, stredný východ, to nie je eh, náboženský problém. Nie, ide o boj medzi dobrom a zlom. Niektorí chcú nanútiť eh, svoju víziu aj zbraňami a vieme všetci, že Irán je na čele krajín, ktoré financujú terorizmus. Nedávne správy, hlavne americké, svedčia o tom, že Irán naozaj je na čele tých krajín, ktoré podnecujú terorizmus aj ho financujú. V minulosti sme žili v miery s Iránom. Žiaľ, odkedy prišla k moci nová vláda, ktorá verí, že sa revolúcia dá e, vyviesť. Tento región je svetkom rozmáhajúceho sa terorizmu. Preto nová vláda v Iráne E, intenzívne financuje všetky teroristické, extremistické organizácie po celom svete. A v Iráne sú členovia Al-Kaidy vo väzení. E, nechcú ich vydať ani nám, ani iným krajinám. E, moja krajina preto trpí konkrétne od e, roku 92 bolo už viac ako 100 teroristických útokov. E, zároveň e, v Iráne sa nič také nedeje, žiadne útoky. To je trošku zvláštne. A preto, a je to aj zdokumentované, je jasné, že Irán zohráva úlohu pri financovaní terorizmu. Dámy a páni, chcem povedať, že Saudská Arábia trpela kvôli terorizmu. Ako som už povedal, bolo viacero útokov v našej krajine. Mm, vďaka našim spravodajským službám, ale e, sa nám podarilo zmariť 266 e, pokusov o teroristický útok. Spolupráca medzi spravodajskými službami e, po celom svete umožnili e, zmariť mnohé útoky. A preto mám apel na vás. A síce mali by sme spojiť naše sily a bojovať proti tomu istému e, nepriateľovi. Sme na tej istej lodi. Dámy a páni, chcem vám povedať, že ide o choré prvky. To nie sú moslimovia. Oni zneužívajú islam. Je to ľahká zámienka na e, zdôvodnenie ich barbarských činov. Videli sme konvoje sírskych utečencov e, smerom do susedných krajín alebo do európskych krajín a preto sa vás pýtam, či ste videli utečencov, e, migrantov z Jemenu. Videli ste už lode, na ktorých by boli natlačení tak e, ľudia z Jemenu ako zo Sýrie? Nie. A je to preto, že nám záleží na e, civiloch z Jemenu. Je tu koalícia priateľských krajín E, a e, snažíme sa e, neútočiť na civilné infraštruktúry, ale iba na vojenské. Je to koalícia aj s medzinárodným pokrytím, je aj uznesenie OSN 2216 a táto koalícia má za úlohu reagovať na legitimný apel jemenskej vlády Ide o dohodu e, vzájomnej, o vzájomnej arabskej e, obrane. Represálie a brutálnosť sírskeho režimu to e, prekračuje to, čo ľudský rozum môže pochopiť. Tento režim využíva všetky zbrania aj tie, ktoré sú na medzinárodnej úrovni zakázané. 5 rokov uplynulo od e, prepuknutia vojny v Sýrii. Vidíme, čo to spôsobilo. Ide o najťažšiu krízu moderných dejín, tisícky mŕtvych, 12 miliónov utečencov a to za e, e, hrozného medzinárodného mlčania. 2,5 milióna utečencov sme my prijali eh, zo Sýrie. Žiadna iná krajina vo svete nemôže povedať, že spravila toľko ako Saudská Arábia. My ich nevidíme ako utečencov, sú to naši bratia. Vidíme ich ako našich občanov, štátnych príslušníkov, nežijú v getách, majú možnosť eh, začleniť sa do našej spoločnosti. 140 tisíc e, študentov zo Sýrie e, navštevuje naše e, verejné školy, univerzity, majú nárok na prídavky, na zdravotníckú starostlivosť nevidíme ich ako utečencov a máme aj milión ľudí z Jemenu a tam prišli ešte predtým, ako sa zhoršila situácia v Jemene. Niektorí e, nemali zákonný pobyt, ale teraz sa to snažíme v mnohých prípadoch vyriešiť. Dámy a páni, e, nemiešanie sa do vnútorných záležitostí, to je jedna zo zásad e, medzinárodnej demokracie a my vám chceme zdôrazniť, že náš justičný systém a naše súdy sú nezávislé a nikto zvonku nemôže sa miešať do nášho súdneho systému. Ide o zákony, ktoré si naši občania zvolili prostredníctvom svojich e, zástupcov. Ani na výkonnej, ani na legislatívnej úrovni sa nikto nemôže e, starať do e, súdnych rozsudkov a do práce súdov u nás. Opäť vychádzam z demokracie a medzinárodného práva, z ktorých vyplýva práve toto nemiešanie sa do vnútorného e, fungovania. Chcem hovoriť o americkém, americkom zákone žesta sponzorovanie terorizmu. My sme e, zásadne proti. Bude to mať e, veľmi negatívny dopad na krajiny po celom svete. E, podneti to nedôveru, nestabilitu. A budú veľké pochyby medzi krajinami. Takže my máme záujem o to zachovať dobré vzťahy medzi našou e, radou Šúra a Európskym parlamentom. Európsky parlament je jeden z najbezpečnejších, e, jedným z najbezpečnejších partnerov nášho kráľovstva. Myslíme aj na to, čo bude do roku 2030. Hovorili sme o otvorení sa vašim krajinám, o to podporiť e, obchodné, e, obchodný styk a mm, myslíme si, že máme privilegované vzťahy a to už e, desiatky rokov. Chceme v rámci novej rozvojovej stratégie až do roku 2030 klásť dôraz na EÚ. Preto sa vám chceme srdečne poďakovať. Sme vám vďační za vašu podporu a my chceme, aby ste vy výmenou podporili palestínčanov, ktorí majú veľmi ťažký život. Treba zastaviť tú kolonizáciu Izraelom a palestínčanov treba vnímať ako národ, e, ktorý nemá absolútne žiadne práva. Ide o nespravodlivý prístup. E, Palestínčania majú nárok žiť v slobodnej krajine, nezávisle vychovávať svoje deti autonómne a slobodne, tak ako naše a vaše národy. Ďakujem za pozornosť. No. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som požiadal naš, eh, našeho kolegu pani Ali Mariho, ktorý je zároveň ktorá je zároveň eh, predstaviteľkou pre kontakty s arabským eh, poloostrovom. Ona sa ujme ako prvá slova. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda. Obraciam sa na aj členov vašej delegácie. Srdečne vás e, vítame na pôde Európskeho parlamentu aj v mene delegácie, ktorej predsedám. E, počas obedu E, ktorému predsedal pán Brok, e, sme, sa ukázalo, že stojíme pred e, spoločnými výzvami, veľmi aktuálnymi. Ide o vojnu v Sýrii, v Jemene, potom konflikt medzi Izraelom a Palestínou, ale sú tu aj súčasné a budúce výzvy, hlavne terorizmus, migrácia a problémy spojené s migráciou, pretože E, rastie počet e, obyvateľstva vo svete, hlavne v Afrike, kde e, je čím ďalej tým menej poľnohospodárskej pôdy. Taktiež sú čím ďalej tým zriedkavejšie energetické zdroje, treba chrániť životné prostredie a myslieť na celosvetový rast, ako ho zachovať. Saudská Arábia zohráva kľúčovú úlohu kvôli svojej veľkosti a bohatstvu a je v e, citlivej časti sveta a je teda e, partnerom Európy. E, dobrými partnermi môžeme byť, ale iba ak e, bude skutočne dôvera v našich vzťahoch. A preto dialóg je dôležitý a musí byť prehlbený. Musíme čo najčastejšie viesť dialog na úrovni našich inštitúcií a preto sa veľmi teším a tešíme e, z vašej prítomnosti tento rok, tak ako minulý rok v septembri a aj naša delegácia čo skoro vycestuje do Riadu. Pýtam sa vás nasledovne, Ako si myslíte, že by sme konkrétne mohli e, zlepšiť e, vedomostí tak poslancov, ale aj verejnosti. Medzi nami sú rozdiely historické, kultúrne a to treba mať na pamäti. Potom aj rozdiely legislatívne. Ale aj tak si myslím, že sa môžeme e, navzájom veľa toho naučiť a môžeme aj veľa spolu spraviť a byť účinnejší. Existujú osvedčené postupy, ktoré by sa dali e, prebrať. Saudská Arábia bola jednou z prvých krajín, ktorá e, konala e, v oblasti deradikalizácie v prípade mladých, ktorých sa snaží získať hlavne Daesh. Dá sa nejak zbilancovať to, čo ste spravili doteraz v tejto oblasti? Hovorili ste o tom, čo ste robili pre utečencov. Myslím, že náš výbor by zaujímal aj váš projekt pre mnohé africké krajiny, ako im pomôcť v rozvoji, tak aby mohli svojim, hlavne mladým, poskytnúť skutočné perspektívy. Takže si myslím, že veľa toho môžeme spraviť spoločne. Dôležitý bude dialog a ešte raz opakujem, že o to som e, šťastnejšia, že dnes máme príležitosť sa stretnúť, aj keď, e, ako som už povedala, e, musím sa žiaľ teraz hneď zdvihnúť a odísť do Paríža, lebo je tam dôležité zasadnutie. Pán Howitt teraz. Ďakujem v prvom rade. Ďakujem veľmi pekne, vaša excelencia. Ja som koordinátorom zo skupinu SAD a ja som predsedom pracovnej skupiny zahraničného výboru pre vzťahy s africkými štátmi. Ja som veľmi rád, že vás môžeme privítať na dnešnom stretnutí. A čo sa týka embarga na vašu krajinu vo vzťahu k Jemenu, k tomu by som sa rád dostal, ale to necháme na diplomatických predstaviteľov. V prvom rade naprieč politickým spektrom ako aj na mojej strane, z mojej strany, naozaj rešpektujeme a tiež ceníme si naše vzťahy so Saudskou Arábiou a chceli by sme ho, aj keď hovoríte o niektorých problémoch, ale v priateľskom a, duchu, v duchu rešpektu a hm, chcel by som povedať, že odsudzujeme všetky akty terorizmu, a odsudzujeme ho. A aj napriek tomu, že sú pred nami ťažké témy, tieto by sme mali prediskutovať eh, vo duchu spolupráce a to aj v oblastiach, kde sa náš názor líši. Tento parlament, čo sa nie je proiránsky a proti Saudskej Arábii, rovnako ako není pro Saudsko-Arabský a proti Iránsky. Sme za bezpečnosť a za e, rozvoj v daných regiónach. Nie je našou úlohou, aby sme vám hovorili, akým spôsobom máte spravovať vaše vzťahy e, v danom regióne. No, avšak e, vidíme, že táto polarizácia existuje a uznávam to, čo ste povedali že táto polarizácia poškodzuje bezpečnostné záujmy v tomto eh, regióne, vo vašom regióne, ako je mimo neho. Chcem sa sa opýtať, čo môžeme urobiť viac ako, Európsku, ako Európska únia, aby sme depolarizovali tieto vzťahy medzi Riádom a Tehránom. A môžem vám slúbiť, či je to už s vašou krajinou alebo s eh, Iránom hm, toto je náš záujem. E, nie, aby sme sa priklonili k nejakej strane, ale aby sme zastavili túto polarizáciu a aby sme zastavili intervencie mimo e, hraníc a vytvorili stabilitu a mier. Toto sú naši zámery. Takže vás žiadam o porozumenie. Čo sa týka vzťahov s Jebedom, my nespochybňujeme no, ani táto e, skupina, ani Európsky parlament, ako našich koaličných e, parlamentov, ale s najvyššou úctou máme otázku, či humanitárne dopady týchto akcií nie sú prílišné, či nie sú neproporčné. E, hovoríme o mnohých zabitiach civilistov. A takisto sa mohli uskutočniť aj e, mnohé vojnové zločiny, ako napríklad zautočenie na pohreb. Aký, aký účel malo zautočiť na pohreb, kde sa zúčastňovalo 40 tisíc truchliacich, rovnako ako útok na nemocnicu. A toto je aj, e, motivuje naše embargo ide o to, že humanitárne utrpenie v Jemene sa musí skončiť aj príliš veľké a chcem využiť túto príležitosť, aby som vám toto povedal. Ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali príležitosť. Ďakujem. Chcel by som, aby ste mali trpezlivosť a vypočuli si jeho excelenciu ako odpovie prvým dvom kolegom a potom budeme pokračovať v ďalšom kole otázok. Takže nech sa páči, excelencia, máte slovo. Thank you, Mr. Hart. And, uh, I do appreciate your questions. Ďakujem, pán Holt. Oceňujem uh, vašu otázku. Oceňujem jej priamosť. Začnem tým, že začnem od tej poslednej otázky, pretože toto je eh, veľmi pálčivý a aktuálny problém. V prvom rade mi dovolte povedať, že naša krajina vyjadrila ľútosť nad tým, čo sa stalo. A vyjadrilo sme túto ľútosť e, v priebehu niekoľkých minút od toho, ako sa to stalo. A odštartovali sme v spolupráci so Spojenými štátmi americkými vyšetrovanie toho, čo sa stalo. A pokiaľ a podľa toho, čo som počul, a ja súhlasím v tomto prípade s vami, podľa tých informácií, čo som dostal, neexistuje ešte konkrétny dôkaz, že tieto útoky podnikli, podnikla koalícia. Nepopierame to však a e, e, prebieha vyšetrovanie. Takže to je oficiálna pozícia, čo sa týka vojny v Jemene obetiach na životoch, ktoré nastali. Toto je závažná záležitosť. Nie sme. Nerobí nás to šťastnými. Avšak musíme sa vrátiť k tomu a zamyslieť sa, že nie všetky tieto obete boli spôsobené aktivitami koalície, pretože celá krajina je držaná ako rukojemník ozbrojencami, ktorí sú vyzbrojení tankami a riadenými strelami, ktoré sú v rukách nezodpovedných ľudí. A takisto aj prezident a jeho gardy zaujali krajinu. A krajina vyhostila pôvodného prezidenta Abdaláha čo chceli sme vyriešiť tento problém s Jemenčanmi, a ktorí si zvolili legitímnu vládu. Avšak tieto sily e, sa vzbúrili proti tejto vláde a nemôžete nám klásť za vinu všetky obete na životoch. Keď prišli členovia výboru, e, boli sme k ním veľmi úprimní. Nepopierame, že nastali určité obete na životoch, ale ukážeme vám presne, čo a ako robíme. Používame veľmi sofistikované zbranie a veľmi presné zbranie, ktoré, ktoré sa sú, sústreďujú iba na vojenské ciele a s podporou a informáciami od e, tých najvýznamnejších svetových e, hráčov. A vie, vieme, že viete, ktoré to krajiny sú nerobíme to iba na vlastný účet, nerobíme to iba my a neuvážlivo, ale naozaj v súlade s medzinárodnými štandardami identifikácií cieľov. Aj tie ciele, ktoré sú otázne, snažíme sa, aby sme mali e, z terénu potvrdené, že tieto ciele neobsahujú e, civilistov. Pretože pokiaľ sú vojenské zariadenia, E, môžu byť v blízkosti civilných e, obydlí. A e, takéto útoky sa neautorizujú, pokiaľ sú v blízkosti a môžu ohroziť civilné životy. A toto sú fakty, už to bolo overené. My sa netešíme z toho, čo sa deje v Sýrii, kde sa používajú barelové bomby, ale aj veľmi sofistikované lietadlo. A stovky tisíc ľudí zomiera každý a desiatky ľudí zomierajú, sú masakrované každý deň. My sa e, v tomto bránime. Nechce, nechceme agresívne prevziať krajinu, ktorá je obsadená cudzými silami. Náš štát je pod útokom e, pretože tieto zbranie sú v rukách nezodpovednej krajiny. A ktorákoľvek krajina eh, v Európe bo, bola eh, vystavená útokom. A my sme boli eh, vystavení útokom, útokom 2010, 2011 a 2014 a 2015 obmedzili sme sa za každým, aby sme sa nezadiali zatiahnuť do ozbrojeného konfliktu. Viete, že to je E, veľmi nákladná záležitosť. Nie je to žiadna sranda byť vo vojne. Avšak e, e, Azír a sú iba 200 km od Sany. A boli raketové útoky na mesto Taif, ktoré boli zachytené proti raketovým štítom Patriot. Až do poslednej minúty sme sa usilovali o mierové riešenie a, a vyzvali sme aj e, Abdala Sahra, aby umiestnil zbranie do neutrálnych rúk a sme si istí, že na nás nebudú podnikané žiadne útoky. Aspoň to sme chceli. A nechceli, nechali by sme krajinu, nech si vyše, vyše, vyrieši vlastné problémy. Avšak e, vieme, že existujú problémy a že existujú následky. Avšak keby ste boli eh, v našej koži a keby ste boli zodpovední za bezpečnosť vašej krajiny, nemyslím si, že by ste čakali, eh, kým zautočia a zničia vašu krajinu. A to je to, čo sa deje nám. Bohužiaľ, jediné, čo vám môžem povedať, že sa snažíme čo najviac, aby sme sa vyhli obetiam, ale avšak eh, aj tieto, nie všetky obete možno pripísať nám čo sa týka druhej časti vašej otázky, vaša excelencia, čo Európska únia môže urobiť pre sprosvedkovanie vzťahu medzi Tehránom a Saudskou Arábiou. Jediná vec, a to je môj osobný názor ako poslanec parlamentu, je, ak môžete ovplyvniť Irán, e, nie žiadnymi výhražkami, ale rozumne im e, vysvetliť, aby vedome Eh, podporovali teroristické organizácie. Hizbalách oficiál kráľoval, že jeho rozpočet je navyšovaný Iránom. A vy ste hovorili, že Hizbalách, respektíve jeho eh, ozbrojená vetva je považovaná za teroristickú organizáciu. Takže Irán podporuje priamo teroristickú organizáciu. Myslím si, že máte čo povedať k tomu, aby Irán zasahoval do záležitosti iných. Prečo je Irán v Iraku? Prečo je Irán v Syrii? Čo vlastne majú na práci v Libanone, aby zastavili voľbu prezidenta? E, Irán má disponuje tam armádou prostredníctvom Hizbaláhu a som si istý, že o tom viete my sme nikdy nezasahovali s e, prostredníctvom žiadnej organizácie do záležitosti iného štátu. Náš e, chceme, aby Irán e, sa snažil, aby sme boli priatelia. Pretože ak vyriešime e, naše problémy s Iránom, e, môžeme vyriešiť mnoho problémov na Blízkom východe. Bez toho, aby sme mrhali náš čas a naše prostriedky. O tom hovorím k vám otvorene nemáme k dispozícii mnoho prostriedkov. Už nie sme viac bohatou krajinou. Náš dlh je 200 miliárd eh, riadov. A naše príjmy sa znížili o dve tretiny. Tak si viete predstaviť, takže čerpáme naše rezervy. Našťastie e, máme nejaké rezervy, aby sme mohli natiahnuť, pretože e, naše rezervy, pretože sa snažíme e, vystavať našu krajinu a nie len preto, aby ju iní mohli zničiť, staviame železnice a nemocnice. A som, som som presvedčený o tom, že aj niektoré európske firmy sú zaangažované na tomto e, projekte železnice, ktoré sa tiahne z východu na západ. Nás reálne zaujíma mier. Sme tu na to pre vás, aby ste chápali situáciu na Blízkom východe. A táto situácia má presah z Blízkeho e, východu. Pred 6 či 7 mesiacmi e, bolo povedané, ten terorizmus na vás dočiahne, pretože tento terorizmus nemá náboženstvo. Nie je to islám, nie je to kresťanstvo. Toto sú jednoducho zlí ľudia. A keď vy vidíte niekoho, kto naozaj podporuje teroristickú organizáciu a máte dôkazy, tak sa, e, tak sa im musíte postaviť. My e, nechceme aby ste sa postavili na našu stranu alebo na stranu Iránu, ale jednoducho, aby ste e, zabezpečili, že svet bude žiť v miery bez toho, aby e, jednotlivé krajiny op, e, ovplyvňovali svoje vnútorné dianie. Ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať teraz e, v našom zozname. Pán Kuzo. Presidente. Bueno, yo no comparto, no comparto su discurso. Áno, ďakujem veľmi pekne. Uh, my sme um, si vypočuli, čo ste nám povedali o tom, čo je dobré a zlé na tejto globálnej úrovni. No, to, čo nás uh, zjednocuje, to je OSN, myslím. Ja sa zasadzujem za, takisto sa zasadzujem za uh, slobodu a zamier. Mm, jedno dobré sme si však vypočuli a to, že to je to posolstvo tej diplomácie a o to a tiež to, a, že sa to má aplikovať takisto na zmluvu o využívaní nukleárnej energie pre Irán. To je výborné, ale my sme povedali, že my tu máme ešte jeden pojem pre Jemen. Ehm, vy ste sa o tom hovorili. My sme sa takisto zasadzovali za embargo zbraní a to vstupovanie vašej koalície do Samaru. Toto poznáme tiež, ale vy ste povedali, že v podstate by sa tu, by sa tu eh, nemali eh, by, by tu boli nejakí odporcovia eh, zavačených osôb, no a nemal by to byť nejaký vojenský akt vojenský čin, ale čo s, čo s tými medzinárodne, medzinárodne zakázanými zbraniami? Dobre, o tomto všetkom e, sme počuli a inak to financovanie extrémistických skupín, ktoré boli financované Saudskou Arábiou, to i tiež veci, o ktorých sme počuli, ale čo robí Saudská Arábia pre pre mier pre zachovanie mieru vo, vašej, vo vašom regióne, v Jemene. A môžete vy e, takisto preskúmať tie výhrady, ktoré má medzinárodné spoločenstvo. Môžem, sa, môžem na to odpovedať? Áno, jasné. Hneď, hneď sa budete, hneď bude môcť odpovedať. Pán Kuzo? Mhm. Vyjadrili ste váš názor pán Kozo a ja si ho vážim, ale nesúhlasím. Vy ste rovnako povedali, že nesúhlasíte s tým, čo som ja povedal. Ale ja vychádzam z môjho východiska a to je správne. Ja som neprišiel, aby som hovoril nejaké nepravdy my chceme s vami spolupracovať, my sme poslanci, aj vy v prvom rade. Takže sa uberáme rovnakým smerom. Snažíme sa pomôcť našim krajinám, našim národom, pretože e, tie hrozby, ktorým čelíme, sú rovnaké. Nemá zmysel, aby sme e, boli oponenti, aj keď pripúšťam, že môžete so mnou nesúhlasiť. Teraz k Bahrajnu krajiny Rady pre spoluprácu e, krajín Perského zálivu chcú e, organizovať spoločnú obranu, takže si prosím overte to, čo ste povedali. Saudská Arábia sa nemiešala do vnútorných záležitostí iných. A ak o niečo išlo, tak išlo o ochranu občianských infraštruktúr. Vláda totiž to nebola schopná to spraviť. Saudská Arábia sa nejako nepodielala na demonstráciách my sme nezasahovali do vnútorných záležitostí Jemenu. Potom e, ten pohreb, počas ktorého sa bombardovalo. Povedali sme, že, sme, eh, že to lutujeme, otvorene sme polutovanie vyjadrili. My ale nič neskrývame. Ja som vám otvorene povedala, ako tá spolupráca prebieha. Vy ste sa pýtali na to, čo Saudská Arábia spraví premiér my stojíme po vašom boku. Správte to, čo budete schopní spraviť a my budeme stať po vašom boku. Všetko v záujme mieru. Aj v prípade Sýrie. Aj v kontexte e, kola rokovaní v Ženeve prvého kola sme stáli po boku OSN. To všetko sa dá overiť. Ale obviňovať nás, ukazovať na nás prstom bez dôkazov, mm, to nemôžem nechať prejsť. Naozaj stojíme po vašom boku, po boku EÚ, Európskeho parlamentu. My sme krajina, ktorá má rada mier, záleží nám na miery. Um, uvítali sme pokrok v rokovaniach o, o ehm, jadre vo vzťahu s Iránom, ale my sme sa nesnažili ehm, získať jadrovú zbraň, čo je dôkazom našich mieru milovných úmyslov, aj keď peniaze by sme na to mali. Je to dôkaz o tom, že toho, že nám záleží na e, miery. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, teraz máme na zozname štyroch rečníkov. Prosím, pani Lunáček, pán Castaldo, pán Borgesio, e, prosím, dajme prednosť pánovi Kánovi z istých časových dôvodov a potom tí traja, ktorých som uviedol. Pán Kán ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem musieť odísť na hlasovanie na e, rozpočtovom výbore. Ďakujem za prednosť. Ja vítam našich hostí, hlavne jeho excelenciu. Blahoželám e, k úspešnému hádžu tento rok. Sávská Arábia je samozrejme dôležitou krajinou. Som rád, že som si vás dnes mohol vypočuť napríklad tie dobré správy o e, predlžení priemernej dĺžky života, o gramotnosti a tak ďalej, ale mám aj ťažké otázky. Myslím, že práve na to tu sme. Už e, predrečník e, Hovit hovoril o Jemene. E, aké monitorovanie robíte vo vojenskej oblasti, aby ste sa uistili, že bude čo najmenej civilných obetí? A druhá otázka, aká pomoc sa poskytuje v Jemene? A opäť potom, ako som si vás vypočul, Situácia s utečencami, s tým máme skúsenosti aj v Európe. E, zdá sa, že to všetko vieme. Tu často počujem, že krajiny GCC, čiže pre spoluprácu v Perskom zálive, veľa nerobia, ako by sa to dalo zmeniť. Ja súhlasím s tým, čo ste hovorili, že sú isté rozdiely medzi Iránom a Sáudskou Arábiou ale my v tomto parlamente máme eh, obavy o tom, eh, kvôli tomu, že by sa to mohlo eh, sektarizovať a mohlo by to mať dopad aj na Európu, čo sa dá spraviť na zlepšenie vzťahov medzi Iránom a Sávskou Arábiou. A hovorili sme aj o terorizme Častokrát sa tu však hovorí, že vahabisti sú súčasťou Daešu. Ako sa staviate k tomuto? Čo by sa ešte dalo spraviť na posilnenie spolupráce medzi EÚ a Saudskou Arábiou? Pretože je to veľmi dôležitá krajina. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kán, začnem od konca, ak súhlasíte. V prvom rade chcem povedať, že Daesh sa zrodil pred troma rokmi v Iraku, potom ako sa stiahli americké vojska. Saudská Arábia 300 rokov už vedie tú istú náboženskú politiku. E, nič sa nezmenilo za uplynulých 300 rokov a chcem povedať jednu vec. Vahabizmus môžete sa spýtať e, ktoréhokoľvek e, občana u nás, ako definuje vahabizmus. Povie ani, že nevie vlastne o čo ide. Vaha. Čo to je vahabizmus? Nemáme náboženské hodnoty, ktoré by sa takto dali označiť ako vahabizmus. Máme iba náboženstvo, ktoré sme prijali. Islam ktorý tu je už v e, roku 1437 vďaka prorokovi e, Mohamedovi. To je náš e, prorok a islám je našim náboženstvom. On je bratom všetkých predchádzajúcich prorokov. Je posledný z profet, prorokov rešpektujeme aj všetkých ostatných. Mojžiša, eh, Abraháma, Ježiša. Takže pre nás je to eh, sveté veriť v proroka Mohameda. Možno, že prečítam eh, úryvok z Koránu, v ktorom sa hovorí, že ak osoba zabije čo je len jednu jedinú osobu, tak je toto isté, ako keby zabila e, celé ľudstvo. A ten, kto ochráni jeden jediný život, tak je toto isté, ako keby zachránila celý svet. To je podstata tohto úrivku. Korán sa postupne e, Eh, odhaloval veriacim. Niektorí tvrdia, že eh, podnecuje násilie, ale to sú nepodložené obvinenia. Treba si opäť prečítať eh, úryvky Koránu. Je to realita naozaj, ak niekoho, nejaký moslim niekoho zabije, tak to je ako keby zabil celé ľudstvo. V to verím, o tom som presvedčený, to je náš islam. Niečo ako vahabizmus nie je. To sú nepodložené obvinenia. Teraz, čo sa týka toho sektárstva, doktor Džihad Anisi, ktorý je odborníkom na, na deti. Pardon, je to e, žena, mm, detská lekárka, e, šítka. Máme viac ako 100 tisíc e, študentov, z toho veľmi veľkú časť šítov. Takže nedochádza k žiadnej diskriminácii ani rozlišovaniu medzi našimi občanmi. Sme rovna, všetci rovní pred zákonom. E, Rada Šúra má e, mužov, ženy, sunitov, šítov a aj ostatné e, náboženstva sú zastúpené. Bol som nedávno na pôde Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky a môj kolega, ktorý predsedal tomu zasadnutiu, bol výkonným riaditeľom veľkej banky v Saudskej Arabii. Je to e, eh, saudský šíta. Čiže neprávom nás obvinujete, treba sa snažiť zistiť, aká je pravda. E, nezvoliť si najľahšiu cestu, prečítať si správu. Prídite k nám, ste vítaní, môžete sa presvedčiť o pravde to, čo vám servirujú médiá, to nie je pravda. My sme krajinou, ktorá e, vychádzala z nuly. Boli sme pastiermi. Žili sme v púšti, v stanoch a postupne sme vybudovali najlepšie univerzity, najlepšie nemocnice. Takže nie je možné, aby sme dnes pripúšťali takúto diskrimináciu z oči voči menšinám. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí pani Lunáček. Ja ako členka skupiny zelených a poslankyňa tohto parlamentov rešpektujem to, na čo sme my tu ako poslanci a vy tu dnes hovoríme o našich otázkach a rešpektujeme naše rozdiely, ale hovoríme o nich. Keďže som pracovala s ľudskými právami a vzhľadom na to, že som eh, podpredsednička parlamentu zodpovedná za udelovanie Sacharovovej ceny, Viete, že Sacharovová cena je cena eh, ľudských práv, ktoré udeluje Európsky parlament. A pán Batavi, ktorému táto cena bola udelená minulý rok, ktorého jediná chyba bola, že sa vzbúril a vyjadril odlišný názor od názoru vašej e, vlády a hovoril, že dokonca aj ateisti majú takisto hodnotu a tento človek, ktorý sa zasadzoval za práva žen, bol uväznený a v mene siete za Sacharovovú cenu by som sa chcela opýtať, kedy ho konečne prepustíte bezpodmienečne. Druhá otázka e, smeruje e, k právam žien. Oceňujem snahy tohto parlamentu. E, ženy majú teraz možnosť vo vašej krajine byť volené do obecných zastupiteľstiev. Ale kedy budú mať ženy viac práv? vo vašej e, krajine. A to tak, aby boli e, rovnými ľudskými e, bytostiami, ktorí môžu mať, ktoré môžu mať prácu, cestovať bez obmedzenia, kedy otvoríte všetky profesie a verejné miesta ženám. Toto je tá časť k ľudským právam vo vašej krajine. A teraz by som sa chcela vrátiť k regionálnej politike a ku geopolitike a dovolte mi vyjadriť niektoré veci, ktoré ste vy spomenuli. A myslím si, že mnohí e, v tomto parlamente so mnou súhlasili. Niektoré z kritiky členských štátov e, sa vnímalo ako zasahovanie do záležitosti Iraku pred desiatimi e, rokmi spolu so spojeným s OSN. Ja hm, takisto súhlasím aj s tou časťou vašej kritiky. To samozrejme nevyhnutne neznamená, že by som súhlasila so spôsobom, ako popisujete situáciu v Jemene. A to povedali aj naši kolegovia, že vojenská koalícia, ktorú vediete a e, ktorá a informácie pochádzajú z Human Rights Watch, že e, mnohé z týchto útokov porušujú humanitárne práva a e, boli to neprimerané letecké útoky, ktoré zabili mnohých civilistov a samozrejme nedávny e, útok na pohrebnú ceremóniu, kde by zahynulo veľa civilistov. Vy ste povedali, že vyšetrite, čo sa stalo. Budete ochotní aj akceptovať e, medzinárodné nezávislé vyšetrovanie toho, čo sa tam stalo a e, zabíjanie civilistov prostredníctvom vašich vojakov a vašich jednotiek a, a, a koalíciu a, a koalíciou. Čiže akceptovali by ste nezávislé medzinárodné vyšetrovanie a čo sa týka Iránu, takisto súhlasím s niektorými kolegami a vy sami ste povedali, že by ste chceli mať dobré vzťahy s Iránom. Chceli by ste mať lepšie fungovanie vašich vzťahov, pretože eh, vo vašom regióne ste susedia. Aké kroky podnikáte vy a je nejaký spôsob, v čom by sme vás mohli podporiť, aby sme podporili e, tieto silné prejavy nepriateľstva, ktoré ste preukázali Iránu. Takže aké kroky k nadväzeniu priateľských vzťahov podnikáte vy? E, Kongres Spojených štátov e, prekonal veto prezidenta Obamu pre zákon, že rodinní príslušníci obetí z 11. septembra budú schopní zažado- e, zažalovať e, vašu krajinu a žiadať náhradu škôd. Aký je váš postoj k tomuto? Ďakujem. Ja, no, no, no. Two more, Okay. Ešte dvaja kolegovia položia otázku a potom môžete odpovedať e, naraz. A potom, pretože toto sú dlhé otázky. Uh, Vaša excelencia. appreciated. And they are very important questions. Myslím, že toto sú veľmi otázky. Eh, zodpoviem ich rýchlo, aby mali eh, príležitosť aj eh, otázku, otázky aj ostatných. Začnem od spodu. Chcem, aby ste niečo vedeli. Viete, že Saudská Arábia bola vyšetrovaná všetkými súdmi v Spojených štátoch amerických za spojitosť s útokmi e, z 11. septembra, či už to bolo CIA alebo vyšetrovacie výbory, vrátanie FBI, e, hlavným prokurátorom, ministerstvom obrany a nenašli žiadne spojenie e, so Saudskou Arábiou ako štátom. CIA vydali správu, že Khalid zverejnila, že pôvodný eh, plán nemal zahrňovať eh, Saudov. Bolo to rozhodnutie na posledné chvíľu na základe rozhodnutia osamo eh, bin Ládina a ktorý si myslel, že ktorý zničí vzťahy medzi Arabmi a západným svetom je, keď zničí vzťahy medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou. A na poslednú chvíľu nahradili jednotlivých útočníkov z rozličných e, krajín 15 Saudami. Takže toto je správa CIA, tu si nevymýšľam, tak aby ste videli pre vašu informáciu. Zákon, ktorý, e, ktoré schválili Spojené štáty americké v kongrese napriek vetu prezidenta a napriek e, protestom e, ministra, e, ministerky zahraničných vecí a ministerstva spravodlivosti je jasná indikácia toho, že toto poškodí vzťahy medzi našimi národmi. A hovorím toto po anglicky, pretože toto je veľmi dôležité. Je to porušenie medzinárodného práva. A v Mm, vzťahov medzi národmi a vzájomnej dôvery a samozrejme obidvoch e, hospodárstiev. Pretože ako náhle ničíte suverenitu jedných, jednotlivých krajín, otvárate všetky potrebné podmienky a umožnite ostatným krajinám, aby si vykladali spravodlivosť tak, ako chcú na vlastnej e, pôde. Takže myslím si, že toto je naše stanovisko a my sme to aj jasne deklarovali ministrovi zahraničných vecí a vyslovili sme e, nádej, e, že kongres po voľbách, pretože toto je záležitosť nadchádzajúcich e, volieb je to americká politická záležitosť, takže potom po voľbách by sme sa mohli opätovne pozrieť na túto záležitosť. Irán. Teraz, čo sa týka Iránu, stručne Čo sa týka prostriedkov na zlepšenie vzťahov, Irán musí prestať podporovať násilie a taktiež expanzionizmus v regióne. Irán sa snaží byť lídrom v tomto regióne Nedá sa v miery žiť s krajinou, ktorá sa snaží mať e, kontrolu nad regiónom. Oni to aj hovoria, že majú kontrolu nad štyrmi krajinami regiónu. E, čo čakáte, kým sa staneme tou piatou? Takže nám ide o mier. Ale nechceme byť obeťou nechceme za to zaplatiť cenu. My vám iba hovoríme, že sa treba pokúsiť Irán presvedčiť o tom, že sa nemá miešať do vnútorných záležitostí ostatných. Sme ochotní zlepšovať s nimi vzťahy. My sme sa do ich vnútorných záležitostí nemiešali. Haidar al-Abadi. Asi sa hovorí o Iraku Eh, my sme sa nemiešali ani do irackých záležitostí. My sme súčasťou medzinárodnej koalície, takže nemáme žiadne saudské zložky eh, vojenské v Iraku. Potvrdil to aj eh, už spomínaný iracký premiér. Ten pohreb, už som povedal, že sme to aj verejne olutovali momentálne pôsobí vyšetrovací výbor spolu s USA. To, sa to prešetruje a ja predpokladám, že máte dôveru vo výbor, ktorý zahrňa aj USA. Ak sa urobili nejaké chyby, tak e, sa o nich bude verejne hovoriť a príjmeme všetky potrebné opatrenia, nemáme čo skrývať. Teraz pán Raif eh, a práva žien poviem nasledovné. My si myslíme, alebo sme presvedčení o oddelení eh, moci výkonnej, eh, zákonodárnej a súdnej. Do toho nemôžeme zasahovať. Takže je to v rukách súdov. Poradná rada Šura tu nemá žiadnu úlohu. Súdnictvo je neutrálne, my nemáme e, na súdnictvo žiaden dosah v našej krajine. A to, čo spravil pán Badawi, to je vlastne akési podnecovanie v našej krajine a to by mohlo e, byť problematické, ak e, proti nemu, proti tomuto pánovi mu rozhodol súd, tak jednoducho musí zaplatiť cenu. Ako ktorýkoľvek iný občan, ktorý by niečo také bol, spáchal. Takže pán Badawi jednoducho porušil zákony, o ktorých vedel. Nebolo to e, nevedomé z jeho strany. A ak bol súdený, tak e, ide o to teraz ten rozsudok rešpektovať. Takže ani zákonodárna, ani legislatívna zložka do toho zasahovať nemôže. Čiže súdnictvo musí ostať nezávislé, s tým asi budete súhlasiť, to isté sa ro- robí aj u vás. My sme vám nikdy e, nehovorili, že to, čo robíte, je v rozpore s tým či oným e, právom. Rozsudky sudcov treba rešpektovať. Keď sa hovorí o ľudských právach, tak sa to snažíme rešpektovať v súlade s našim národným právnym poriadkom. Máme naše vlastné pravidla. Máme napríklad článok 19 Medzinárodného dohovoru o ľudských právach, v ktorom sa hovorí, že ľudské práva sa rešpektujú, ale primerane k hodnotám danej krajiny. Nemôže teda ísť o porušovanie noriem a hodnôt danej krajiny. Ja sem nemôžem prísť do Bruselu a konať beztresne a tvrdiť, že je to moja osobná sloboda. Trochu mi to tak prípada, dúfam, že sa zhodneme. Ale teraz k tým ženám. Myslím, že sa toho už veľa spravilo. ďalej sa rozvíjame. A ak súhlasíte, moja kolegyňa, doktorka Inhart, sa môže vyjadriť v mene žien. Ďakujem veľmi pekne. Ešte máme e, dvoch kolegov, pán Castaldi a pán Borgetio. E, zoberieme tieto otázky naraz, ak by ste súhlasili a potom ich zodpovieme pretože už máme 20-minútový sklis, takže pán Castaldo a potom ďalší kolega. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať aj jeho excelencii za jeho návštevu. Je veľmi dôležité, že máme výmenu názorov s vašou krajinou pretože je to veľmi dôležitá úloha, ktorú, hrájú, ktorú hráte eh, v oblasti eh, stabilizácie Blízkeho východu. A tento, táto konfrontácia samozrejme eh, sa odohráva práve kvôli otvorenosti. Nemôžem súhlasiť ale s mnohými vecami, ktoré ste dnes hovorili. Ale z tých mnohých tém, by som hovoril predovšetkým hovoril o súde pána Badawiho, našeho laureáta Sacharovovej ceny z minulého roku, ktorý bol odsudený na základe podporu terorizmu. Chcel by som sa vám opýtať následovne. Ako ste hovorili, máme spoločného nepriateľa, to je terorizmus. Avšak Musíme príjmať na boj s terorizmom efektívne riešenia. A nemôžu to byť iba represívne opatrenia, ale musia to byť aj proaktívne opatrenia. Musíme zasahovať do tých hlbokých kaos, e, ktoré nie len podporujú terorizmus, ale ho aj posilňujú. A to musíme vykoreniť. Sú to predovšetkým e, civilné ciele. Z tohto pohľadu je veľmi zásadné, aby sme zasiahli zdroje financií terorizmu. A sú prijaté veľmi dôležité zákony, ako aj sú k dispozícii štúdie e, práve zo strany Ministerstva zahraničných vecí. A ten predrečník, e, myslím, si, myslím, že aj predrečník mal viacej času, takže pán predseda, trochu rovnosti je veľmi ťažké. Nemôžu si iba veľké skupiny osobovať diskusiu a monopolizovať si ju. Ale môžeme povedať, e, dáme 3 minúty všetkým a povedať to rovno, pretože sme rovnako všetci poslanci. A chcel som povedať následovné vzhľadom na to, že ministerstvo viackrát uznalo, že sú súkromní donory, ktorí financujú Mm, terorizmus a podporujú, e, nehovorím iba o Daesh, ale hovorím, e, e, hovorím Al-Qaida a tak ďalej. Čo si myslíte vy o aktuálnej legislatívy o kontrole finančných transakcií medzi krajinami e, zálivu, tak aby takéto transakcie nemohli odchádzať ani z vašej e, krajiny. Sú tieto opatrenia dostatočné, alebo urobi, budete robiť ešte ďalšie kroky, aby ste zabránili e, financovaniu? Ďalšia otázka k Sýrii. Hovorili sme s pánom Demistúrom, ktorý je špeciálny vyslanec pre E, Sýriu, ktorý hovoril o tom, podľa neho je to riešenie na to, aby sme mohli zachrániť obyvateľov e, Alepa pred ďalšími ukrutnosťami. A posledná otázka. Vy ste citovali predtým vaše snahy, aby ste prijali 2,5 milióna utečencov a som trošku prekvapený, pretože nikde som eh, si to nikdy, nikde nemohol prečítať. Eh, takže prosím, rozptýlte eh, moju neznalosť, kde sú tieto oficiálne údaje. Nikdy som nevidel z medzinárodných zdrojov takéto čísla. A k Jemenu ste hovorili, že podnikáte významné snahy, aby ste obmedzili útoky na civilné obyvateľstvo Avšak v súčasnosti máme 1,5 podvyživených e, detí, e, ďalších, e, ďalších tisícky ľudí, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc. pre, prebieha u vás nejaký vnútorný diskurs o tom, že tá prijatá stratégia nie je tá najlepšia, akú ste mohli prijať? Mr. Borgeccio. Ďakujem, pán Borgecio. Má slovo. Začnem tým, že som súčasťou delegácie vzťahu s krajinami zálivu. Chcel by som sa poďakovať za vašu disponibilitu, ktorú ste preukázali v poslednom čase, ako aj e, predstaviteľov iných predstaviteľov eh, Saudsko-Arabského kráľovstva. Chcel by som sa preto opýtať, eh, možno máte až príliš veľkú dôveru v Európsku úniu a z tohto eh, pohľadu by som chcel vidieť, aký je váš názor na to, čo Európska únia robí, pretože naša vysoká predstaviteľka, že sa rozpráva s tými či onými, avšak Zatiaľ sme nepochopili, teda aspoň ja nie, aká je úloha Európskej únie e, v sírskej kríze. A chcel by som vedieť a vypočuť si názory z vašej strany, e, pretože vy ste veľmi dôležitý a kľúčový e, hráč v tomto regióne. A takisto som rád, že ste odsúdili tú výhovorku, tak povediac, e, e, v odzovkách e, islamu, na ktorý sa vyhovárajú teroristické informácie. Takže dovolte, vaša excelencia, zvlášť v Európe, E, počujeme hlas toho skutočného islamu, tých skutočných cirkevných autorít e, islamu veľmi e, slabo, že by odsúdili tieto útoky, ktoré naozaj zasahujú do srdcí našich obyvateľov. Ináč máme vzťahy, ktoré sú veľmi dobré, rovnako ako napríklad s Egyptom. Pretože práve humanitárna otázka je veľmi závažná a nevieme celkom presne, eh, čo sa eh, dialo eh, v Egypte, keďže tam sa diali veľmi obskúrne veci. A z tohto pohľadu by sme sa mali zamyslieť Eh, nad dodržiavaním ľudských práv. A uzavriem to Jemenom. Eh, aj tu v Európe vidíme veľa pokritectve, keď hovoríme o eh, ľudských právach vo vojne. To jednoducho sa nedá skombinovať. Neviem, akým spôsobom môžeme ukazovať prstom na tú či onú krajinu vo všetkých e, boiskách, e, či už v Sýrii alebo inde, e, má vedenie vojny prednosť pred ľudskými právami. Ale môžete nám predostrieť nejaké mierové riešenie a perspektívu mieru v Jemeňu, pretože iba tak sa dokážeme vysporiadať s obavami ohľadom situácie s ľudskými právami pretože môžeme teraz hovoriť e, no, otvorene e, práve s predstaviteľmi vašej krajiny pri tejto príležitosti. A chcem, aby ste aj vy podstavili takéto snaj. Ďakujem a vaša excelencia, máte slovo. Ďakujem pekne. Začnem odpovedou pánovi Kastaldovi. Financovanie terorizmu. Saudská Arábia patrí ku krajinám koalície, Saudská Arábia, Taliansko, USA ju tvoria, čiže je to menšia skupina, ktorá sa zaujíma o vystopovanie zdrojov financovania terorizmu a taktiež spôsobov prania špinavých peňazí. Takže je to menšia skupina krajina, krajín v rámci tejto koalície namierenej proti Daešu alebo islamskému štátu a Saudská Arábia je súčasťou tejto koalície. Ak chcete podrobne vedieť, čo robíme, tak e, vám to môžem povedať v oblasti dohľadu, vystopovania, zdrojov financovania. A môžem vám povedať, že je to jeden z najsofistikovanejších systémov, jeden z najpresnejších v prípade medzinárodných finančných prevodov. Nie je možné previesť peniaze elektronickým bankovníctvom vždy musíte uviesť e, dôvod. Hovorili sme o skupine FATKA. Je to zákon e, americký, ktorý chce vystopovať e, pôvod bankových prevodov, hlavne ak ide o podozrenie o terorizmus nejaký takýto prevod nebol uskutočnený z Saudskej Arábie. Teraz, e, čo sa týka mesta Alep, myslím, že e, veľké mocnosti sú za tým, čo sa deje v Sýrii, USA a Rusko. A my sme povedali, že sme za akékoľvek úsilie, ktoré by ukončilo to krvi prelievanie a masakru v Sýrii. Nech už sú tie prostriedky akékoľvek, tak eh, my nie sme ani z jednou, ani s druhou stranou. My sme jednoducho po boku sírskeho národa a sme proti tým, ktorí eh, systematicky zabíjajú. Sme za sírsky národ. Vy ste povedali, že ste prekvapení číslami e, sírskych utečencov, pán Kastal, do ktorých príjma Saudská Arábia. Máte mm, pravdu. E, je to naša chyba, pretože sme e, dostatočne nekomunikovali o tomto čísle. Spravíme asi viac reklamy. Keď e, vystúpil budúci, e, teda súčasný minister zahraničných vecí, princ, uviedol tie isté čísla. Ale my ako Arabi, našich arabských bratov nikdy nepovažujeme za migrantov alebo utečencov. My si myslíme, že jednoducho sú členmi našej rodiny, majú právo prísť do našej krajiny, hovoríme tým istým jazykom, máme tú istú kultúru, tie isté zvyky. Keď sme prijali našich sírských bratov, tak sme ich eh, nezatvorili do táborov, nežijú v getách, sú súčasťou saudskej spoločnosti, majú práco, pra, právo pracovať, začleniť sa do našej spoločnosti, majú možnosť sa nechať aj ošetriť, e, poslať deti do školy a môžete si to overiť aj u európskeho e, ambasádora, ktorý je v riade a UNHCR vám to tiež potvrdí a odpoviem na ďalšie otázky, ktoré tu boli položené, ale e, na to dám slovo e, kolegyni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Vaša excelencia, za slovo. Chcem sa poďakovať tomuto výboru AFET za pozvanie. Všetky otázky, ktoré odzneli, svedčia o tom, že celá Európa sa zaujíma o našu krajinu. Pýtali ste sa na um, podmienky, v ktorých žijú ženy a práva žien. Častokrát sa tu zameriava na všetko to, čo sa nedá vnímať pozitívne, ale to nezohľadňuje pokrok, ku ktorému došlo prípade žien v rámci saudskej spoločnosti. Pýtali ste sa na slobodu pohybu. Tá nie je obmedzená. Tak ako si to možno, že a priorne mnohí predstavujú. Mnohí si myslia, že ženy sú obmedzené vo svojich pohyboch v Saudskej Arábii. Ženy môžu slobodne Ehm, sa pohybovať v krajine aj mimo, ak budú rešpektovať zvyky. Ehm, jadrom našej spoločnosti je rodina a na nej stojí stabilita našej spoločnosti a všetko z toho vyplýva. Stabilita našej spoločnosti od toho závisí nemáme iba zákony, ale aj zvyky A tu tiež e, dochádza k novým výdobytkom pre ženy. Želajú si to nielen ženy, ale celá spoločnosť. Niektorí hovoria, že tie zvyky sú proti slobode pohybu žien, ale keď e, si žena napríklad e, potrebuje vybaviť nový pás, tak jej otec alebo brat alebo manžel môže podpísať povolenie a potom môže ísť slobodne. E, nemáš, nie je nejako obmedzená. Ale táto otázka môže možno, že byť e, v neprospech malej časti spoločenstva, ak sa príliš zameriavate na to negatívne. E, ženy si naozaj polepšili v našej spoločnosti, ale na to sa žiaľ pozornosť nezameriava. Naša krajina je mladá. Nedávno sa ženám po, povolilo e, vysokoškolské štúdium a už predstavujú 50 e, absolventov Čiže možnosť vzdelávať sa a študovať na univerzitu, tu nie je rozdiel medzi mužmi a ženami. E, platy sú rovnaké za rovnakú prácu. Ženy sa taktiež podielajú na rozhodnutiach. Sú súčasťou aj poradnej rady Šura, ale aj meských rád. Ale ženy už predtým prispievajú k politickým rozhodnutiam, sú poradkyne, napríklad. A to už 8 rokov predtým, ako sa mohli stať poslankyňami. Ja som bola poradkyňou, poradkyňou politikov, nebola som jedinou ženou. Všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú žien, detí, a ďalších, tu sa vždy konzultujú ženy. Už sme boli zapojené do rozhodovania, ale dnes už je to aj vďaka zastúpeniu žien v rade Šura. Čiže veľký pokrok v oblasti vzdelávania. Máme ženy, ktoré sú celosvetovo uznávané napríklad v oblasti e, vedeckej alebo literárnej. Sú to aj demografické e, e, otázky generálnemu tajomníku, tajomníkovi OSN pre demografické otázky robila zástupkyňu jedna saudianka. Nechcem hovoriť pridlho. Samozrejme sú ešte zákazy a isté tabu témy v našej spoločnosti, ale myslím, že média niektorých krajín to trochu preháňajú, trochu dosť. Ostáva otázka šoférovania. Nič nebráni ženám šoférovať. Ide o sociálnu e, záležitosť vo väčšine krajín. Ženy v našej krajine si želajú z celého srdca môcť šoferovať auta, mm, My im rozumieme, pretože jednoducho spoločnosť sa vyvíja, sú tu nové možnosti a snáď, ak Boh dá, tak to bude pozitívnejšie pre ženy, mm, väčší priestor pre ich kreativitu, ale pri rešpektovaní našich zvyklostí. Ďakujem pekne. Za, odpoviem pánovi Borgézovi. Čo sa týka zavraždeného Taliana v Egypte. Chceme vám vyjadriť úprimnú sústrasť aj celému talianskému národu. Aj niektorí naši štátni príslušníci jednoducho zmizli, hlavne v azijských krajinách. Teraz k vzťahom s Egyptom. Tu dôverujeme úprimnosti e, tak bezpečnostným ako aj justičným zložkám v Egypte a sme presvedčení, že naši egyptskí bratia spravia všetko preto, aby tento prípad dozrejmili. My nemôžeme nejak viac osobne zakročiť, ale postupím vašu žiadosť mojej vláde a možno, že sa to dostane ďalej do Egypta. Slovo chcem dať aj kolegovi doktorovi Nasserovi, ktorý by hovoril o terorizme a o tom, že sa terorizmus skrýva za islam a ako sa teroristom pomáha presvedčiť celý svet, že islam je náboženstvom teroristov. Takže kolega dostane kompetentnejší kolega. Ďakujem veľmi pekne. Teraz excelencia zodpovie iba jednu otázku. Vzhľadom na časový sklos, ktorý máme, máme prakticky už 40-minútový sklos. Požiadal som eh, pán Castaldo o vaše porozumenie a vy ste mi odpovedali eh, prehovorom o rovnosti, ale tak eh, Nechajme to tak. Chcel by som sa poďakovať jeho excelencii za jeho disponibilitu a za to, že odpovedal na všetky tieto otázky. Osobne som presvedčený o tom, že keď zoberieme do úvahy všetky uh, tieto otázky, tak vaše odpovede eh, sú vítané. Chceli sme objasnenie k mnohým záležitostiam, o ktorých sa tu spomínali. Jedna excelencia ešte niekoľko slov na záver. Sľubujem vám, že to bude naozaj už iba minútka. My sme sem prišli, pretože sme chceli e, prísť a požiadali sme o toto stretnutie. A požiadali sme o toto stretnutie, pretože sme vás chceli e, počúvať. A, a teraz mám už lepšiu e, predstavu, odkiaľ pramenia vaše obavy. Myslím si, že našou hlavnou vinou je, že nekomunikujeme dostatočne E, s našimi e, kolegami. Ja som tiež poslanec a chcem mať všetky informácie a budeme pracovať e, veľmi tvrdo, aby ste aj vy mali informácie, ale presím, predtým, než príjmete nejaké rozhodnutie, ktoré sa týka našeho regiónu a našej krajiny, žiadam vás, kedykoľvek chcete prísť, aby ste navštívili našu krajinu, presvedčte sa sami vlastnými očami, preskúmajte, a pomáhajte Eh, a prezrite si všetky záležitosti bez toho, aby sme my do toho zasahovali. Ak eh, potrebujete informácie, pokojne sa obráte aj na mňa. Eh, kontakty sú u mňa aj u ambasádora. Požiadajte o informácie a bude už na vás, či tieto informácie boli dostatočné alebo nie sú pravdivé podľa vás. Avšak dajte nám túto príležitosť aby ste nezískavali informácie iba z jedného e, zdroju, ale aby ste mali viacej alternatívnych zdrojov a potom príjmete rozhodnutie. Ale prosím, chápte jednu vec. My sme odlišní, ale zároveň sme rovnakí. Máme radi rovnaké princípy a usilujeme sa o rovnaké ambície a e, ciele pri rozvíjaní našej krajiny. A chceme, aby e, naše rodiny sa zvelaďovali a rástli v miery. Obidvaja, e, obidve strany vedia, že vojna e, je niečo, čo nemá výťazov, ale bola nám vnútená a budeme e, pracovať naozaj veľmi tvrdo, aby sme zabezpečili, že akýkoľvek konflikt v našom regióne je utlmený čo najskôr. A s vašim pochopením a s vašou pomocou budeme na tom bude na tom oveľa lepšie, inšalách. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne kolegovia. Teraz odovzdám predsedanie kolegyni. und Kollegen, wir werden weiter fortsetzen. Und zwar... Takže, milí kolegovia, budeme pokračovať a to na tému Uzbekistán a textílie. Pani Lunaček je tu, takže nie je na fashion show. nie, nerozumela som vás. Aha, že povedala som, povedala som len, že ste tu a nie ste na fashion show. Pani kolegyňa, nech sa páči, máte slovo. Takže dobre, začnem. Hm. Takže kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Ide teraz o Ehm, preverenie návrhu eh, na, na uznesenie. Eh, je to na tému Uzbekistan, téma eh, textilie. Dva pozitívne body, o ktorých chcem hovoriť. Mm, my si myslíme, že ten prezident, teda vieme, pardon, že prezident tam zomrel za toho dočasného prezidenta vznikli pre susedné strany dve pozitívne stránky pre susedné krajiny bola, bola oznámená amnestia. Toto by som vlastne veľmi rada zapracovala do tých pozňovacích návrhov, návrhu na, roz, na uznesenie. My sme sa na stretnutí pravdajcov na tom dohodli a chcela by som, aby uh, sme e, si teda nevieme, čo presne myslia s tou amnestiou, ale už sú to pozitívne kroky. Teraz um, aktivisti a e, v oblasti ľudských práv a novinári a uzbeckí občania, zahraniční občania. Toto všetko, títo všetci chcú dokumentovať, ako E, sa to, ako sa tam bude postupovať, či sú tu nejaké porušenia ehm, predpisov a legislatívnych predpisov, či tu boli nejaké uväznenia. Toto všetko musíme takisto prediskutovať pri našom ďalšom postupe. Dobre, takže prejdem k tomu procedere, k tej procedúre, k tomu procedre. Dnes, e, zajtra Zajtra v stredu um, budeme mať zasadnutie AFETu a jeho členovia um, sa na to môžu uh, radi zúčastniť, budú tam zástupcovia IAO a ďalších. Uh, Diskusná téma je situácia okolo uh, úrody bavlny. A pre mňa je dôležité, predtým ako sa rozhodneme, či s tým budeme súhlasiť alebo nie, je, aby sme si pozreli, aká je situácia na mieste, takže bude to veľmi dôležité. Neviem, či budeme mať stretnutie tieňových sporávodajcov predtým alebo potom, ale toto môžeme takisto vy, toto môžeme takisto eh, sa dohodnúť, ale bolo by fajn, keby ste mohli byť všetci prítomní. Dobre, teraz prejdeme k tým pozmeňovacím návrhom. Máme 30 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené. Celý rad môžem bez problémov eh, zapracovať a a zo pár um, z nich eh, teda sa dostanú do kompromisných návrhov, ktoré vám zajtra budem distribuovať. Sú tu uh, kolegovia ešte, uh, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy a ktorý, uh, ktorých sa chcem opýtať. Uh, pán Kukan napríklad, vy by ste chceli uh, tam zakomponovať odvolávku na ne, a vy chcete e, vyčiarknúť odvolávku na nezávislých kontrolovar. E, mňa by zaujímalo, prečo chcete vyčiarknúť túto, tento pasus. Potom e, tam boli viaceré dobré pozmeňovacie návrhy, ktoré veľmi vítam. Napríklad e, k číslu 6, tu ide o otázku súhlasu alebo nie. A tu musím povedať, e, že e, chcem počkať, kým e, budeme mať e, ten, to vypočutie budúci týždeň, ten hearing, a potom sa rozhodneme. Samozrejme sú tu určite kolegovia, ktorí budú, ktorí budú súhlasiť, ale mali by sme s tým počkať, kým budeme mať toto vypočutie a až potom sa rozhodnúť. Takže toľko z mojej strany a budem rada, keď si vypočujem vaše komentáre. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uh, už sa o tom uh, hovorilo. EPP je toho názoru, a, že by sme mali mať pozitívne odsúhlasenie po tých udalostiach, ktoré sa tam, um, ktoré sa tam udiali. Takže Eh, informácie ILO by mali eh, sa zobrať samozrejme na vedomie, ale eh, a v rámci prebiehajúcich, prebiehajúceho monitoringu. Ja sa veľmi teším, že je k tomu uznesenie, pretože sa tak môžeme vyjadriť aj k iným témam týkajúcich sa Uzbekistanu a nie len na tému bavonárskeho priemyslu. Ale dovolte mi ešte počerknúť, ak aké pokrok, aký pokrok docielili naši uzbeckí kolegovia. A ja by som takisto chcel ja sa zasadiť za vyváženú, e, vyvážený text. Ja naďalej zostanem v kontakte s našimi partnermi, ktorí, e, e, ktorí sa snažia o to, aby sa aby sa zrušila tá nutená práca a toto mi v tom návrhu uznesenia chýba, pán predseda. Ehm, my vieme, že, sme, že boli v Uzbekistane také apokalyptické scenáre a nemali by sme to takto popisovať. To znamená, že tam, kde sú nejaké pochybnosti, tak e, teda, že by tam Uzbekistan robil nejaké kroky späť. Na to máme článok 2 a 90 článok 95 našej zmluvy o spolupráci a my sme eh, k tomu eh, takisto dali pozňací návrh. Áno, bolo by dobré a malo by to zmysel, keby sme eh, zmonitorovali súčasnú a aktuálnu situáciu v krajine s tým novým prezidentom, ktorého tam majú a možno by sme mohli mm, Takisto pri nezávislosti tých pozorovateľov, na to by sme sa mohli možno pre, lepšie pozrieť. Ja som za to, že sú nezávislí. Dokonca som presvedčený o tom, že sú nezávislí a mali by pozorovať a objektívne. To je všetko to, čo som k tomu musel povedať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja Zastupujem kolegu Benifejho, ktorý ma požiadal o to, aby som sa vám prihovoril k tomuto návrhu a prečítal. Zdravím, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že sa nemôžem e, zúčastniť tohto stretnutia. E, v každom prípade by som sa chcel e, prihovoriť k niektorým záležitostiam správy Lunáček a chcel by som sa poďakovať za spoluprácu. Čo sa týkajú vzťahov s Uzbekistanom, e, aj obchodných. E, predstavuje e, určitý úspech pre našu vonkajšiu činnosť. Samozrejme, nepripúšťali sa remisie ani monitorovacie misia v oblasti pestovania a bavlny zo strany Medzinárodnej organizácie TRAN. Musíme však pozitívne počiarknúť, že Častokrát práve toto spracovávanie je sociálne neakceptovateľné a sústreduje sa predovšetkým na nútenú práci. To e, sa musíme rozhodnúť, do akej miery, do akej miery sa aplikuje protokol o textilo. Mali by sme však e, oceniť e, a sledovať práve vývoj v oblasti nútenej práce a súlad e, s medzinárodnými štandardmi a Medzinárodnou organizáciou e, práce, predovšetkým e, v oblasti tendencií politických stratégií za skupinou SND prekladáme 10 pozmeňujúcich eh, návrhov a, a predkladáme konsenzus a eh, uznávame samozrejme aj snahu eh, Uzbekistany pri zredukovaní nútenej práce a vyzývame ho na ďalšiu modernizácie práve polnohospodárskej časti, ktoré sa sústredia na pestovanie bavlny a tento proces e, si vyžaduje aj lepšiu zaangažovanosť jednotlivých uzbeckých odspí. Ehm, mali sme stretnutie s monitorovacou skupinou minulý e, týždeň počas e, zberu bavlny a začneme prácu na kompromisných návrhoch a chceli by sme samozrejme ďakujem veľmi pekne. Vielen Dank. Dobre, ďakujem. Dúfam, že tá um, uh, úroda bavlny sa neskončí ako v, vo filme Don Camilo a um, Pepone, ale... <laughs> Ďakujem, pán Brok. Tenido usted en el caso de Georgia, de donde vengo como observador de las elecciones. Dobre, mm, myslím si, že by sme tu mohli mať určité paralely s eh, Gruzínskom. Tu som, eh, tu som sa práve vrátil z misie, bolo to veľmi dobré. Mm, ja to chcem takisto ešte raz eh, počiarknúť. Takže teraz k téme, ale práca pani Lunaček, my sme to pri Uzbekistane videli. Pre Uzbekistan to má obrovský význam, ale máme zo pár uh, Eh, správ o nutených prácach a v tejto súvislosti eh, sú to teda nutené práce dospelých osôb a v, vo výbore INTE by sme chceli najskôr zistiť a vyhodnotiť, čo sa za tým skrýva. Eh, takže musíme si tu viac povedať o tom, musíme k tomu viacej zistiť jednoducho. Takže chceme najskôr si vypočuť, ako to vyzerá eh, v, to, v tej správe IAO a toto považujeme za rozhodujúci krok. To znamená, že chcem ešte, aby sme s týmto trošičku počkali, aby sme boli opatrní a aby sme si pozisťovali veci okolo toho. Ďakujem, pán predseda. My máme mnohé výhrady voči E, e, voči e, niektorým aspektom. Je tu práca detí, takisto nutená práca dospelých, mnohé porušenia a dojednania dohovoru ILO a podobné. Nuž, oni majú síce možno dobré zámery, to je, to je fajn, ale my by my ešte stále nie sme v stave toto podpísať, nie sme s tým spokojní. No, áno, aj ja. Ja vás chcem, ja chcem Ulrike Lunáček poblahoželať e, k jej vyváženej práci, ale takisto e, sa chcem prihovárať za to, aby sme počkali. Samozrejme, musíme na tom pracovať, ale napriek tomu e, musíme počkať, pretože tu v podstate hovoríme o policajnom štáte priamešom ja som tam bola eh, pred pár rokmi na misii. Nie je to len tá nutená práca. A, a toto je tiež obrovský problém, obrovský problém pre všetkým pre nás, ako obchodných partnerov z Uzbekistanu. Ale eh, tu sa vlastne deje oveľa viac. Politickí eh, väzni nie sú prepustení, policia je kompletne korup- korupná. Um, ehm, bezpečnostné služby tu dominujú um, celej spoločnosti a my vidíme, ak, ako sa tam ako, ako sa tam odohrávajú tieto mocenské hry, takže podľa nášho názoru by sme nemali postupovať príliš rýchlo, ale počkať si na vývoj situácie. Mm, áno. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som eh, chcel podporiť to, čo povedala pani spravdajkynia, spravdajkynia Uzbekistan je problematický štát, nevládne tam demokracia, ale je dôležité, aby Európsky parlament mal e, toto želanie ísť krok za krokom a vyjasniť jednotlivé aspekty e, tých problémov. Uzbekistan je pre nás dôležitým obchodným partnerom pre celú Európsku úniu a ja viem, že nie len EU potrebuje Uzbekistan, ale aj Uzbekistan potrebuje Európu. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na to, že e, sa musia v tejto krajine rešpektovať ľudské práva, musí nám vládnuť demokracia. No, no už tá demokracia v Uzbekistane nie je ideálna, ale kde ju už len máme. Takže um, keď hovoríme o detskej práci, niektorí uh, experti hovoria dokonca, že je to otroctvo. A tento aspekt, túto otázku som, tejto som sa veľmi uh, detailne venovala, práve som uh, viedol aj diskusiu so Saudskou Arábiou, kde že žena a pardon, teda diskutovali sme o situácii žien v ich krajine, kde sa mnohé veci e, zakladajú na obyčajoch, ktoré tam pretrvávajú dlhé desaťročia a rovnako aj Uzbekistan. E, jednoducho e, rodičia si zoberú na pomoc deti pri úrode a ale to, čo povedala pani Lánček, je, pre mňa to znie veľmi sympaticky. Áno, ďakujem. Ďakujem, vážení kolegyňa a kolegovia, za vaše poznámky. Áno, môžeme si zväčša poblahoželať niečo na tvoju adresu, Eduard. Eduard, vy hovoríte, že to, čo E, tu popisujem, je apokalyptický scenár. Ja som to tak nemyslela a dúfam, že nemajú aj ďalší taký dojem. Ja samozrejme e, vítam, že sa za posledné roky pokročilo v Uzbekistane a Európsky parlament e, preto im vlastne zabránil a neschválil im vlastne celú tú procedúru v roku 2000 jedna, no ale medzi tým e, sú tu aspekty, ktoré ešte stále nemôžeme akceptovať. Ja si myslím, že naše názory tu v sále sú odlišné ale eh, je to vlastne vždy otázka, či je ten pohár na poli plný alebo na poli prázdny. Eh, dovolte, aby sme počkali na zásadnutie budúci týždeň. Eh, myslím, že to stretnutie s monitorovacou skupinou bude veľmi dôležité a po tomto stretnutí sa môžeme rozhodnúť, kde stojíme a ja samozrejme som ochotná ísť do kompromisov, ale vždy podľa toho, čo si vypočujeme budúci týždeň. Inak, čo sa, týkala, čo sa týkalo tej kritiky, No, tu mám niekedy dojem, že niektorá tá krajina eh, zniesie trochu tlaku z našej strany, aby sme sa dostali ďalej. A ja to vidím aj tu, eh, čo sa týka toho prechodného prezidenta alebo dočasného prezidenta, tak tu mám tiež dojem, že tu by sa dalo eh, vyvíjať trošku viacej tlaku. A v tomto zmysle sa samozrejme budem tešiť na vaše reakcie, na moje kompromisné návrhy a uvidíme sa budúci týždeň na, tej, ehm, na zasadnutí tej monitorovacej skupine a potom si ešte znova môžeme, myslím, sadnúť e, spolu a urobiť príslušné závery. Dobre, takže tu chcem ešte pri eh, vítať azijských parlament, eh, zástupcov parlamentu, zástupcov um, pre ľudské práva z Malajzie, ďalšími uh, ďalšími návštevníkmi uh, sú pán Kasimpira. Dobre, takže táto azijská delegácia e, predstavuje opozičnú stranu a dovolte mi pripomenúť, že zajtra budeme mať výmenu názorov e, v podvýbore pre ľudské práva a preto by som navrhoval, aby sme sa dnes nezaoberali tu na našej pôde uh, ľudskými právami, pretože zajtra sa môžeme s tou témou zaobrať prioritne. Ale Samozrejme, vy máte posledné slovo. Chcem ešte pripomínať, že výbor AFED nedávno rozhodol eh, vytvoriť eh, iniciatívnu správu na tému Ázie. Ehm, musím vám to pripomínať, že dôležité eh, že sa udiali mnohé dôležité udalosti od roku 2014, teda od júla 2014 a vtedy sa EU a Ázia rozhodli vytvoriť strategické partnerstvo pre mier a, a prosperitu po oznámení potom, potom um, oznámení potom uznesení v roku 2015 tak čo sa týka e, zmluvy o spolupráci, to sa týka siedmých azijských krajín, Filipína a Vietnam už dostali svoju zmluvu, žiaľ v niektorých iných azijských krajinách e, sa dospelo k negatívnemu vývoju a demokratické hodnoty ako dodržovanie ľudských práv, e, slobodu Eh, prejavu alebo eh, rešpektovanie princípov občianskej spoločnosti. Toto všetko sa tam stiažilo a situácia teda zostáva aj naďalej napätá aj v juhočínskom mori. Napriek tomu, že v júli sa príslušný e, súd už vyjadril rozsudkom k tomuto regiónu Ja dúfam, že e, sa toto bude môcť e, e, zrealizovať mierovou cestou medzi partnermi, hoci tu nie som si celkom istý. No, musím teraz mm, povedať, že štyria kolegovia sa tu vyjadria a načetnú svoje priority a potom môžeme naštartovať kolo výmeny názorov. Dobre, najskôr má slovo Santiago. Z mikrofónu hovorí rečník.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 Začnem ešte raz. Mier a solidarita, toto sú um, základné, základné um, naše hodnoty a ďakujem vám za to, že sa môžem zúčastniť na tomto zasadnutí. Takže um, máme tri časti. Mm, prvá je uh, porušenia Eh, demokratických pravidel v Ázii, potom integrácia a potom tretia časť, eh, to sú čínske, eh, to bude čínska aktuálnosť, potom rivalita v Ázii, čo sa týka dodržiavania ľudských práv. Vážený pán predseda, dovolte mi hneď na začiatok povedať, že v juho-východnej Ázii sú ohrozené demokratické hodnoty. V celom regióne sa štáty Eh, obmedzili, štáty obmedzili ochranu ľudských práv a prácu eh, inštitúcií, ktoré sa tam venovajú, venujú. Pardon. Eh, čo sa týka volieb v Indonézii, Kambodži, všetko to vidíme, že je možná tzv. multiplurálna demokracia, ale tieto veci sa za posledné tri roky značne zmenili. Uh, násadením silne autoritatívnych opatrení e, sa mohla hospodárstvo v Malézii, v Tajsku a v Laose um, ale obmedzili sa práva opozičných strán a legitimné e, s, a obmedzila sa činnosť legitimných strán. Vláda sa stala paradoxom pre ľudské, dodržiavanie ľudských práv. Uh, Eh, je to vývoj, ktorý nám spôsobuje veľké eh, starosti a mm, porušenia ľudských práv eh, sa znásobili a jednotliví politici sa vystavujú, keď sa tomuto aspektu venujú, sa vystavujú riziku. Majú mnohých politických väzňov alebo mnohé osoby, mnohí aktivisti sú pred azijskými súdmi a čakajú na rozsudok. E, šance multiplurálnej demokracie v tomto regióne e, sú mizivé. E, demokracia v juho-východnej Ázii jednoducho znamená viac povinnosť. Je to inak ako, naš, ako to naša platná charta um, naznačuje, tak tu sú totalitné štáty, ktoré tu vznikli a neboja sa žiadnych e, politických alebo hospodárskych dopadov. Namiesto posilnenia občanských práv alebo venovania sa iniciatívam na posilnenie reformných činnosti sa rovnako vo Vietname e, zvolil autoritatívny poľský kurz a to je Tajsko, Kambodža a Laos, ktorí sa k tomu pripájajú. Ako viete, malajský ministerský predseda e, je súčasťou obrovského škandálu na pranie špinavých peniazy, ktorý eh, má hodnotu niekoľko miliard dolárov a napriek tomu zostáva na svojom poste. My ako ich hospodárskí partnery musíme eh, hovoriť s nimi o týchto, o týchto vývojoch, ktorý, eh, ktoré vzbudzujú naše, naše obavy a nesmieme ich nechať len tak. Vážený pán predseda, niektoré krajiny v Ázii vytvorili E, v nedávnych rokoch e, oficiálne spoločenstvo, hospodárske spoločenstvo pre azijské krajiny. To bol e, prvý zásadný krok na integráciu týchto krajín za posledné 10 ročia. Mali to byť hospodársko-politické a socioekonomické záležitosti, ktoré sa tu mali podporiť. Hospodárstvo bolo hlavným pilierom pre naštartovanie ekonomického a hospodárskeho rastu. Je to vlastne vlastne šablona regionálneho trhu, ktorý je založený na voľnom pohybe kapitálu, pracovných síl, osôb a služieb. A ani naše šablóny a ani update, najnovší update neobsahuje predpisy k ľudským právam alebo k sociálnej ochrane Takže preto je naša integrácia z veľkej miery bez nejakých ďalších sociálnych sietí. Ehm, toto, tento, eh, ten, táto idea eh, je realizovaná na, v neprospech eh, minorít ten proces ide ale ďalej, pretože v Ázii sa zvyšuje riziko negatívnych dopadov týchto procesov, ktoré sa ešte znásobujú, pretože čím ďalej tým nižšia sociálna kohézia, obchod s ľuďmi a podkopávanie sociálnych noriem. Toto všetko uh, sa prejavuje na osobách, ktoré si zaslúžia náš osobitný záujem a ktoré sú sociálne či hospodársky slabšie. My sme sa zasadzovali za to, aby sa, na ľudí, aby sa vytvorila na ľudí orientovaná spoločnosť s človekom v centre, ale v, tej, v tomto regióne by sa ten region by sa mohol vyvinúť podľa tohto eh, ideálu, ale muselo by sa to lokálne oznať a, uznať a so, museli by takisto zohľadniť sociálno-politické vývoje, ktoré by šli demokratickou cestou. Rovnako e, sú e, tu určité vývoje, ktoré sa v rámci nášho hospodárstva liberalizuje a ktoré by sme mali e, podporiť. Za tretie to je tá rivalita medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými. Táto rivalita viedla k tomu, že demokratické mm, poráva a aspekty v mnohých azijských krajinách sa už ďalej nesledujú. Na, narastl, narastl tu počet porušovania ľudských práv v zmysle protekcionizmu vždy zo strany tej eh, či onej supermoci Takže dnes to vyzerá tak, že demokracia, právna štátnosť a ľudské práva sa ako keby predávali. Pán predseda, ja chcem ešte raz počiarknúť. Demokracia, ľudské práva a právna štátnosť sa predávajú. V priebehu revality e, medzi Čínou a Spojenými štátami americkými. A preto chcem, aby tu, bola európsky, aby tu európsky hlas, ktorý sa zdvihne a bude silnejší predovšetkým a s ohľadom na tie aspekty a témy, o ktorých sme hovorili. Preto navrhujem, čo by sme mohli vydať ako budúce odporúčanie. Za prvé, všetky, e, využiť všetky prostriedky a cesty na to, aby sa objasnilo, či e, sú vlády e, vyzvané na vyššiu alebo intenzívnejšiu činnosť v oblasti demokratizačných opatrení v Kambodži a vo Vietname a v Laose a v ďalších krajinách sa musia štáty vyzvať na to, aby sa, aby sa dodržiavali ľudské práve, aby sa dodržiavala sloboda uh, vyjadrovania a sloboda zhromažďovania aby sa tu spolupracovalo tak, aby sa neporušovali ľudské práva. My si myslíme, že e, musíme byť tým hlasom, ktorý sa bude zasadzovať za skutočné e, rešpektovanie ľudských práv v tomto regióne. Musia tu byť skutočne opoziční politici, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva a demokraciu. A chceme, aby sa zabezpečilo, aby sa, podpor, aby sa podpora e, občianskej spoločnosti premietla aj do slobodných volieb, E, pričom by sa ten volebný proces mal e, e, monitorovať nezávislými pozorovateľmi, aby sa identita aby sa chránila identita aktivistov v oblasti ľudských práv, aby sa neprenasledovali novinári, ktorí sa tomu venujú. A pán predseda, ako posledný bod želáme si, aby uh, sa využil, aby Európska únia využila e, politický a hospodársky e, život na to, aby, e, pardon, svoju politickú a hospodárskú váhu na to, aby vplývala na každodenný život v tomto regióne, my chceme, e, nechceme mať len povinnosti, ale na záver ešte dovolte mi e, o hospodárskom dohovore a, takisto, a chceme, aby e, dohovory o hospodárskej spolupráci obsahovali aj doložku o ľudských právach. No. Teraz pán Fešúr je členom opozície v kambočskom parlamente. Minulý rok sa začal dialog, aj keď opäť je tu isté napätie. Ako vidíte situáciu pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami 18. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tu ako jedna z deviatich členov Eh, opozície v parlamente. Sme obvinení z povstania a ak by sme boli odsúdení, tak eh, nám hrozí 20-ročný trest odňatia slobody. Môj jediný, jediný zločin je ten, že slúžim ľuďom. Zasadzujem sa za ľudské práva, slobody tých, ktorí nás zvolili. Ja chcem vyjadriť eh, hlbokú vďaku tým poslancom a poslankyňam Európskeho parlamentu, ktorí hlasovali za uznesenie 8. júna 2016 o Kambodži. Bolo to dôležité uznesenie a Európsky parlament vyjadril veľké znepokojenie a odsúdil akékoľvek násilie a politicky, politické obvinenia, svojvoľné zadržiavanie. E ľudskoprávnych aktivistov a členov opozície v Kambodži. Iba mesiac pred e, Európs- e, uznesením Európskeho parlamentu doktor Timele, e, prominentný komentátor a kritik vlády bol zavraždený na pumpe v centre rušného mesta a ďalší člen opozície bol odsudený na 2,5 roka väzenia včera. Bezpečnostné zložky e, násilne prerušili verejný protest a mm, zautočili na obhajcu ľudských práv. Čiže pán predseda, o 7 mesiacov budú ďalšie e, komunálne voľby a o 9 mesiacov parlamentné voľby a tie voľby sa nedajú označiť za slobodné a e, spravodlivé jedine, že by e, predseda mojej opozičnej strany e, sa mohol vrátiť domov z exilu. A ako povedali predrečníci, my ako členovia parlamentu a obhajcovia ľudských práv musíme byť slobodní Musíme mať možnosť pracovať a to bez toho, aby sme sa báli e, stíhania. Ešte dve špecifické odporúčania na záver môjho vystúpenia pre Európsky parlament. Okrem uznesenia si myslíme, že na to, aby kamborská vláda pochopila a splnila dohody, ktoré podpísala z EÚ. Ide hlavne o príjmanie rozvojovej vlá- e, pomoci, e, tak e, vláda Kambodže si musí uvedomiť následovné. Zacielené sankcie budú prijaté, napríklad v oblasti udelovania víz pre vysokých e, predstaviteľov e, krajiny, hlavne tých, ktorým sa podielajú na odlesňovaní, porušovaní ľudských práv alebo sú um, skorumpovaní. A musíme pracovať aj na uh, postupnom presune moci do volieb nečakať až do dňa, kedy sa voľby konať budú. Myslíme si totiž, to, že demokratická zmena v Kambodži nastane. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Kazit teraz ako ďalší ako vnímate morskú hranicu a súvisiace otázky? Dalo by sa to v nadchádzajúcich rokoch vyriešiť? Mohli by ste zopakovať druhú časť? Námorné hranice a žiaľ zvyšok bez mikrofónu. Stručne, pán predseda, som si istý, že toto by malo byť eh, konečné rozhodnutie súčasnej vojenskej vlády, aby naozaj vznikol transparentný systém, pokiaľ ide o eh, rybolov u nás, čiže hm, tak eh, lov eh, v Tajsku a susedných krajinách formou bilaterálnych dohôd, aby tu bol právny rámec. Taktiež registrácia lodí tak, aby E, aj čo sa týka ich e, stavby, aby bolo jasné, aké lode sa používajú a to platí nielen pre Tajsko, ale aj susedné krajiny a aj pre konečných dovozcov e, produktov, teda aj pre EÚ. Myslím, že sa na tom intenzívne pracuje. Je tu asi práve Teraz v Bruseli e, delegácia z Tajska. Zaoberajú sa e, otázkami okolo rybolovu. Ale ak dovolíte, doplním ešte dva body, keďže ja som tu skôr ako zástupca politického celku. EU vyzývam k tomu, aby politická chunta umožnila normálne fungovanie politických strán. Za uplynulé 2,5, za uplynulých 2,5 eh, roka sme nemohli normálne fungovať. Pritom máme zhruba milión členov. Sme mimo politického diania a celého politického procesu. Ďalší bod. Za 84 rokov od konca absolútnej monarchie Tajsko eh, bojovalo s dosiahnutím bodu, kedy by e, krajina mohla povedať, že sme modernou demokraciou. E, samozrejme, e, zažili sme isté neúspechy, napríklad e, protesty v uliciach, e, zneužívanie moci vládou e, a taktiež zneužívanie absolútnej väčšiny v parlamente autoritatívnym spôsobom. Takže preto e, vyzývam Európsky parlament, aby e, bol v kontakte s členskými krajinami a aby e, ste nám pomohli aj krajinám ASEANu, ktoré naozaj chcú byť demokraciami, aby ste sa podelili o osvedčené postupy. Ide o to zlepšiť občianské povedomie Chceli by sme mať e, politickú a demokratickú kultúru posilnenú. Hovorím to v mene celého tajského národa a prizývam aj členov EÚ. Prosím, pomôžte nám posilniť demokratickú štruktúru. Pán Kazi Piromia, bývalý premiér Tajska. Pani Berens, opravuje sa predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Pochádzam z Inolenského parlamentu, Nessie Berens. Som tu s ostatnými kolegami. Ako azijskí poslanci sem prichádzame spoločne a chceme hovoriť o dôležitých témach ktoré sa týkajú azijských krajín a krajín ASEANu, čiže integrácia, ľudské práva a tak ďalej. E, indonéska vláda zohráva silnú úlohu, čo sa týka integrácie azijskej komunity. Ale máme ešte stále isté ťažkosti, pretože mnohí, mnohé ľudskoprávne e, otázky. nie sú dostatom predmetom pozornosti vlády. Azijské vlády sa snažia nemiešať do vnútorných záležitostí a preto sa veľmi pomaly zlepšuje ľudskoprávna situácia v e, Kambodži. Mnohí obyvateľia z Rohyňa prichádzajú do Indonézie, Malajzie a ďalších krajín. Snažia sa získať azyl. Sú ale rôzne postupy, pretože sú tu aj ideologické rozdiely medzi krajinami ASEANu. Kambodža, Myanmar, Laos. Niektoré sú blízko komunistickej Číne, iné sú demokratické, liberálne a teda aj prístup k otázke ľudských práv sa líši. Musíme nájsť inú cestu, aby sme mohli hovoriť o otázke ľudských práv v azijských krajinách. A ďalšia vec. Po norimberskom prehlásení EÚ spolu s azijskými krajinami posilnili spoluprácu v niektorých oblastiach obchodu, investícií, ekonomiky, Napríklad, a my venujeme veľkú pozornosť ľudskoprávnym otázkam v kontexte dohôd o voľnom obchode. To je prebiehajúci proces Tajsko, Indonézia, ďalšie krajiny. Pretože e, v týchto dohodách e, ľudskoprávne kapitoly nie sú záväzné. Čiže je tu e, snaha občianskej spoločnosti v azijských krajinách a je tu nádej, že by sme mali rovnaký hlas, napríklad žiadať o hodnotenie dopadu na e, ľudské práva a bol by to záväzný proces, povinný krok pred uzavretím dohody o voľnom obchode. Je tu situácia pred uzavretím dohody a po, čiže, ako som už povedala, monitorovanie a zhodnocovanie situácie, akýsi dohľad na monitorovanie týchto dohôd o voľnom obchode. Aj v následnom období. A posledný bod. Ako ako sa vzájomne podporovať v tomto regióne, keďže sa zaoberáme tými istými témami demokratizácia, ľudské práva, čiže vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých. Toľko z mojej strany. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí pán Bütikofer. A chcel by som sa poďakovať našim kolegom zo Združenia ASEAN za ich prezentácie. Zdôraznili ste obavu, že my v tejto snemovne e, zdieľame a viete z našich e, uznesení, ktoré ste niektorí z vás spomínali, myslím si, že je takisto realitou a faktom, že je je každodenným problémom uplatňovať tieto princípy v praxi. Súhlasím s tými, ktorí identifikovali potrebu kombinovať hospodárskú spoluprácu aj stratégiu so stratégiami ľudských práv. Či už je to v kontexte obchodu a dohôd o voľnom obchode, alebo je to v kontexte dohôd o voľnom obchode a správaním sa európskych spoločností, ktoré presunuli niektoré zo svojich aktivít do vašich krajín. Myslím si, že by mohli slúžiť ako pozitívne príklady, ak by na to mali záujem. Myslím si, že ten druhý prvok, eh, ktorý by si zasluhoval našu spoločnú pozornosť, je záležitosť toho, akým spôsobom môžeme nachádzať inštitucionálnu podporu tých vzájemných problémoch na eh, bilaterálnej, alebo aby som tak povedal, biregionálnej Eh, úrovni. Pozrieme sa pozrieť na súčasnú úlohu a budúcnosť ľudských eh, práv a inštitúcií s nimi previazaných v Asáne. ktorí v súčasnosti majú veľmi obmedzený mandát, ale mohla by nastať aj možná výmena ohľadom toho, aby poslanci ASEANu a Európskej únie nachádzali užšie formy spolupráce. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes s nami a že ste nám odovzdali tieto informácie. Zoberieme tieto záležitosti do úvahy a zohľadníme ich v správe, ktorú sa tento parlament rozhodol vypracovať eh, o vzťahoch EÚ a ASEANu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.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 veľa e, robí, e, veľa lovia ryby, ale oni vlastne sú takým čiernym trhom pre rybolov, pretože tam sa dostávajú vlastne cez e, tento dohovor sa dostávajú ryby, ktoré sa veľmi deštruktívnym spôsobom lovia v mori, sa dostávajú teda do, na územie EÚ. No, Kambodža, diktatúra, bývalých rotých kmerov, tá ešte stále existuje, potom e, tam nie, sú žiadne demok- nie je tam žiadna demokracia a podľa môjho názoru e, je momentálne krajina v područí najhoršej, e, najhorších aspektov, aké môžu byť, ako sa e, napríklad e, tu zaobchádza s deťmi. E, potom Medzinárodný trestný tribunál sa venoval takisto um, tým červeným kmerom. Boli tu určité um, boli tu určité um, snahy teda v Kambodži sa toľko miliónov eur uh, investuje do by byrokracie a do rozsudkov, ktoré uh, nemajú zmysel. Nebolo by lepšie uh, do, do mŕtvych, teda a e, nesledovať alebo nestíhať len piatich nejakých zločincov, keď ich sú tam tisíce, takže nebolo by lepšie venovať to živým ľuďom. E, sú tu enormné e, je, je, je tu enormné e, vytínanie lesa, nielen na území rieky Mekong, ale aj inde. A tie osoby, ktoré tam žijú na e, brehoch rieky, tieto sú potom zastup majú potom problémy, pretože tie, tá plocha sa nedá rozšíriť. E, tí ľudia, tí ľudia vlastne tu žijú priamo pri rieke a e, sú tam veľmi ostré e, alebo svahy s veľkým sklonom, takže nemôžu si rozširovať svoju plochu, kde môžu, kde môžu žiť. no a komunistické taká gerontokracia e, tu vyčerpáva, vyčerpáva zdroje e, na dosiahnutie svojho vlastného profitu. Ďakujem. Ďakujem pani Gomeš. E, ďakujem kolegom za to, že dnes prišli. Musíme sa naozaj sústrediť na tieto záležitosti a, a musíme načúvať vašim radám a usmerneniam pretože ako ste e, zdôraznili vo svojom stanovisku, ako aj to povedal pán Butikofer, e, môžeme samozrejme interakciu zase, áno, avšak potrebujeme oveľa viacej, pretože tieto inštitucionálne fóra sú častokrát príliš formálne a neposkytujú reálne vstupy eh, a výhody našim interakciám, predovšetkým keď hovoríme o reálnych problémoch, ktoré zavážia pre poslancov, pre demokraciu a pre právny štát. A v tomto ohľade by som chcel povedať, že tou prvou oblasťou eh, je záležitosť ľudských práv vy máte, vy ste to povedali, napríklad e, máte veľa poslancov vo vezení, máte predstaviteľa strany, vedúceho predstaviteľa strany, ktorý je vo vezení vo vašej krajine. A myslím si, že je to jasný prípad e, pre niečo, čo sme navrhovali v tomto parlamente. Ale čo sme neschválili, to je e, právna úprava Magnitsky, kde sme hovorili, kde by sme sankcionovali ľudí, vysokých predstaviteľov, politikov vlády, ktorí sa e, spolupodielajú e, na takomto prenasledovaní a porušovaní ľudských práv e, poslancov. A myslím si, že to by bolo veľmi dôležité pre vzťahy s juhovýchodnou Áziou. A takisto by som vás chcel vypočuť, čo sa týka názoru akým spôsobom sa vysporiadávate eh, s vykoristovaním detí a detskou eh, prácou. Je to bežný fenomén a my, poslanci, sa s tým musíme vysporiadať a chcela by som počuť aj váš názor. E, naša interakcia môže naozaj e, mať ako výstup nejaké kroky, ktoré by sme proti tomu mohli urobiť. A ďalšia oblasť je boj proti e, korupcii a daňovým rajom a to je súčasťou záležitosti oblasti ľudských práv. Je jasné, avšak mnohí ľudia sa to snažia popierať my sme tu e, e, vytvorili vyšetrovací výbor pre e, dokumenty, pre panamské dokumenty, pre tzv. Panama Papers. A myslím si, že v tejto oblasti by vzájomná interakcia a vzájomná spolupráca bola dôležitá. Napríklad Singapur je daňový raj, ktorá slúži všetkým vašim krajinám je to eh, jeden z najväčších daňových rajov, kde sa tieto peniaze odkladajú. A v poslednom eh, eh, počula váš názor na TPP. My samozrejme hovorí, hovoríme o TTIP a TPP je zatiaľ iba vo fáze návrhu, takže aký je váš názor? to give an answer. Dobre, nech sa páči, budete mať priestor na odpoveď. There are lots of questions. Padlo tu mnoho otázok, ale myslím si, že budeme odpovedať podľa našej odbornosti a budeme sa snažiť zodpovedať na všetky tieto otázky. Mm, dovolte mi e, poďakovať sa jednotlivým europoslancom e, a myslím si, že aspoň na niektoré budem vedieť adekvátne odpovedať. E, odpoviem na prvú otázku ako prvú, a to je otázka TPP, otázka transpacifického partnerstva. Tým veľkým hráčom je, sú samozrejme Američania, keďže tí zastrešujú Mnohé z týchto kapitol a veľmi kontroverzné kapitoly sa týkajú e, urovnávanie e, konfliktov a e, samozrejme je tu aj kapitola o práci, ale samozrejme aj e, tieto kapitoly sú ale nezáväzné, takže je otázka, e, čo sa bude diať s e, životným prostredím. Avšak urovnávanie sporov je záväzná rovnako ako tá časť o práce. Ďalšie kapitole, ktoré sa týkajú štátnych podnikov, tak záväzné nie sú. Avšak môže to predstavovať e, problém pán predseda. Tieto dve záležitosti o urovnávaní sporov a ISDS sú veľmi e, kritické pre akýkoľvek e, národ, zvlášť pre rozvíjajúce sa štáty. Máme v súčasnosti dohody, kde vlastne súčasná politika bude podmývaná práve touto dohodou a obmedzi to schopnosť vlády tvoriť e, politiku. V tomto momente vláda by mala mať čo najviac flexibilitu aby pri vytváraní politik, avšak ISDS to neumožní. E, ba čo viac, v súčasnosti máte zavedený systém, kde e, traja arbitri budú rozhodovať e, o e, rozsudkoch voči krajinám a prípadnej spolupráci ISDS e, dáva možnosť trestať vládu, a to je tá strašidelná časť, a to aj na exekutívnej úrovni, na úrovni zákonodarcu a parlamentu, a preto aj moc súdov bude podmitá. Takže priamo sa podmýva suverenita národov. Takže toto je niečo, čo ohrozuje demokraciu a takisto aj e, otázku vytvárania politík a otázky, ktoré vychádzajú z ISDS uh, e, už uh, náklady predstavujú milióny a milióny eur. Napríklad žaloba na Nemecko v hodnote uh, 2 miliardy eur. Možno si to Nemecku uh, uh, môže dovoliť zaplatiť, ale krajiny ako Malajzii si to dovoliť uh, nemôže. A... Áno, 2 miliardy eur. A Malajzia si to nemôže dovoliť zaplatiť. Takže preto ISDS je nástroj, ako trestať vlády, aby ich donútili správať sa určitým spôsobom. Ja úplne schápem, že to je samozrejme právna istota pre investorov, avšak to naše odporúčanie e, nevyhovieť procesu ISDS a mať troch e, arbitrátorov, ale umožniť predovšetkým e, zákonom krajinám. A na to by sme sa mali sústrediť. Čo sa týka majetkových práv, o ktorom hovoril predseda, to je veľmi dôležité, pretože to sa týka patentových práv, ako aj copyrightu. Tu sa to týka predovšetkým prístupu k liekom. To umožňuje však často e, práve ten prístup mnohých ľudí k medicínám, k medicíne a k liekom. To nám umožňuje však výnimka e, na z 20 na viac rokov, kde vlády budú e, spolupracovať, aby táto lehota bola rozšírená. Ako iste viete, z príkladov, ktoré poskytli iné oblasti, dôvodom, e, prečo máme toto rozšírenie, to si žiadajú farmaceutické spoločnosti, pretože e, rozšírenie patentu im dáva do rúk čoraz viacej ziskov peniaze, ktoré Eh, ktoré investujú, sa im vráti za 5 rokov a, a 15 rokov samozrejme eh, majú ďalšie dodatočné zisky a to znamená väčšie dlhy pre ľudí, ktorí nebudú mať prístup k liekom. Lieky môžu byť veľmi drahé, pretože potrebujete lieky, aby ste prežili, aby ste žili aby ste sa spamätali z choroby. Avšak tu e, sa e, lieky stávajú nedostupnými, pretože sú príliš drahé. Takže teraz máme obchodné dohody, e, ktoré umožňujú takúto možnosť, že sa rozšíria patenty, to znamená, že sa zdražia lieka pre bežných ľudí v našich krajinách. Preto je, toto je problém TPP, pretože podminováva dohody štátov a podminováva nárok a právo na dostupnú zdravotnú starostlivosť. V tomto kontexte, pán predseda, myslím si, že Európska únia a komisia e, rokuje o e, zmluve o voľnom obchode s rozličnými krajinami e, juhovýchodnej Ázie, vrátane v Manile, vo Filipíne No, myslím si, že budú žiadať rovnaké opatrenia ISDS a ochranu e, duševného vlastníctva, ktoré žiadajú Američania v kontexte TPP. Takže myslím si, toto je pre nás problém a myslím si, že aj Európsky parlament vniesie určitú zodpovednosť za to, aby e, analýza dopadu na ľudské právo, e, ktoré je napríklad právo na dostupnú zdravotnú starostlivosť a lieky, bol súčasťou tejto štúdie. A toto je niečo, e, k čomu sme zaujali veľmi kritický e, postoj a vyslali sme delegáciu e, štyroch poslancov, ktorí hovorili s jednotlivými okreskami a zisťovali, aký dopad to bude mať na jednotlivé živobytia ľudí a vyjadrili sme veľmi veľké obavy. Preto sme vlastne išli študovať a skúmať dopady a v delte rieky Mekong, pretože sme chceli navrhnúť niečo, čo sa volá e, zodpovedné investovanie v ASEANe, pretože si myslíme, že tento projekt, e, ktorý pán e, španielský poslanec spomínal, je, je to čínska priehrada, ktorú financujú malajské spoločnosti. A hovoríme o... E, bola to malajská spoločnosť. E, bohužiaľ, e, táto malajská spoločnosť odmietla akákoľvek diskusiu. E, na, že musíme sa vysporiadať s týmto na regionálnej úrovni a Európsky parlament by mal byť veľmi konzekventný v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Niekto iný sa chce prihlásiť ešte do diskusie? Nie je tomu tak. Ja by som chcel ešte niečo e, dodať e, v mene Tajska, čo sa týka transparentnosti e, rybárskeho, rybárskeho priemyslu a rybného hospodárstva. Mm, Európsky parlament tlačí Tajsko, aby uzatvorila bilaterálne dohody o rybnom priemysle E, zvlášť s Myanmarom, s Maléziou a Indonéziou, ktorý by e, uzatvoril a zakázal nelegálne rybárstvo. Potom tu je monitori- procesy monitoringu, ktoré by mali zabezpečiť, e, že sa naozaj dodržiava pravidlo krajine pôvodu. Teraz budem hovoriť o niečo o medzinárodnom súdnom dvore a červených kméroch. Ten funguje už 30 e, rokov. Akým spôsobom môžeme mať transparentnosť a akékoľvek e, rozhodnutie, pretože takéto rozhodnutie e, sa k nemu mohlo vrátiť. Takže celý tento proces je skôr iba divadielkom Mali by sme tu mať konzorcium donorských krajín, e, ktoré by rokovalo s laoskou vládou, ako rozvíjať ekonomiku. Pretože Laos bol závislý na e, vývoze elektriny e, z hydroelektrárny, a to nie je na prospech laoských ľudí. Takže musí existovať akési konzorcium a a lepšia spolupráca s laoskou vládou, ktoré by umožnil prístup na trh súkromným spoločnosťam na to, aby sme mali bizn- e, obchodné kontakty, ktoré by boli založené na, e, e, aj na zisku, ale takisto aj na ohľade k životnému prostrediu. A akýkoľvek formálny kontakt s inštitúciami ASEANu, e, tie sú brzdené s autoritatívnym prístupom niektorých e, e, predstaviteľov. Preto by som sa chcel poďakovať, že ste nás dnes privítali. Myslím si, že takéto kontakty by boli vhodnejšie a je to spôsob, ako sa pohnúť dopredu. A posledný bod z tajského pohľadu. ak budeme mať akékoľvek triedy a rozvetrenie TFTPP, ako aj s, s dohodou o voľnom obchode s EÚ. To nie je začiatočná pozícia. Musí tu byť garancia dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ináč nebudeme môcť e, uzatvoriť e, tu takéto dohody ani so Spojenými štátmi, ani s Európskou úniou, pretože e, v týchto krajinách by bol naozaj veľký rozsiahly protest. Ďakujem veľmi pekne a myslím si, že budeme pokračovať v tejto diskusie zajtra, aby sme mohli ho, uh, hovoriť ešte o ďalších záležitostiach. Takže ďakujem veľmi pekne za dnešné stretnutie. Teraz okamžite prejdeme na Kolumbiu a mierový, e, mierovej dohode a z, e, z referende, ktoré zlyhalo, ktoré ju zamietlo a dúfam, že mierové rozhovory budú pokračovať aj naďalej a nájdeme riešenie. Zaslal som eh, prezidentovi Santosovi eh, k Nobelovej cene za mier. Kto začne? Pán Legrandis. Máte slovo. Sí, gracias, señor presidente. Ya sabemos que estuvo usted de forma previa a la, a la delegación. Áno, ďakujem veľmi pekne. My vieme, že ide teraz o ažu delegáciu v Kolumbii. My vieme takisto veľmi dobre, aký ste boli efektívni, keď ste tam boli ako spolupredseda ad hoc, de, ad hoc delegácie e, v rámci referenda Mm, takže mm, my chceme takisto vedieť, ako tá, tie jednotlivé cesty prebehli. E, ďakujeme vám, že ste, e, sa, e, nám, že ste nás zastupovali. Ja vám ďakujem teda aj za to, že nás kolegovia na tejto misii sprevádzali. Ja dám samozrejme ešte príležitosť aj mojim kolegom osobne sa k tomu vyjadriť, ale môžeme si povedať, že sme zastupovali vlastne všetky mužské skupiny. Mali sme tu bola, bol som tam teda ako spolupredseda Eurolatu, mali sme tu viacerých členov Dobre, takže boli tu zastúpené e, všetky strany. Mal Nikolaj Balikov, e, tu bol napríklad medzi iným um, um, Takže mali sme tu, um, mali sme tu v um, poverením Európskeho parlamentu, sme pracovali na uznesení, um, sme sa zavezali k neutralite a ďalšie. Bola tu uh, vyslaná vlastne ďalšia pozorovateľská delegácia a boli tu pri referende, boli, zúčastnili sa pri referende a pani veľvyslank spravodajkyňa eh, v Bogote, a bol tam takisto eh, veľvyslanec Spojených štátov amerických a zástupca mm, kongresu USA, <clears throat> takisto eh, demokrat, zástupca z demokratickej strany, potom sme sa stretli a, s ministerským predsedom rozhovory boli, eh, prebehli skutočne veľmi otvorené a musím povedať, že nikto eh, neočakával, že by eh, bolo to na, na referendum, že sa odpovedalo nie. V konečnom dôsledku sa delegácie ešte navštívili teda volebné centrum a stretli sme sa so zástupcami obetí boli sme v Bogote v Medine a viete, tu um, vtedy bol uh, útok paramilitantných síl, ktoré mali ako za dopad mnohé obete. Záverom ešte bolo zasadnutie s vedúcimi delegácií Európskej únie so, s veľvyslancami, s osobitnými poverencami Európskej únie. Potom tam bola e, tlačová konferencia z komunike a takisto určité vyhodnotenie podielu 38 e, a všetci sa čudovali e, výsledku. Bolo to 52,1 čo znamenalo, e, to boli e, e, hlasy za áno, bolo 49%, v Kolumbii vlastne sa vychádzalo, vychádzalo z toho, že všetci sú za ten mierový proces a nikto tento výsledok nechápal. Takže my sme sa chceme poďakovať kolumbijskému ľudu za demokratický vývoj a my eh, chceme eh, samozrejme akceptovať eh, brazilské rozhodnutie. My samozrejme vieme, že tento demokratický vývoj je mimoriadne potrebný a my chceme ešte raz pripomenúť obete a chceme využiť príležitosť, že e, ten e, region, tá oblasť, ktorá, že to bola oblasť, ktorá skutočne veľmi trpela a e, chceme, aby ste pokračovali v Európskej únie v tom demokratizačnom procese toho celého tohto regiónu. My vieme, že existujú určité dojednania k dohovorom, si dohovorom o spolupráci. Je tu takisto dohoda, že sa že všetci zložia zbranie. My chceme samozrejme, aby v Kolumbii zavládol mier, samozrejme chceme aj demokratizáciu spoločnosti za podpory Európskej únie a že uh, a naštartovanie a pokračovanie e, mierového procesu. Čo sa týka vyhodnotenia, je jasné, že všetci e, si želajú mier, ale neexistuje tu konsenzus. E, potom si kladieme otázku, či je vôbec možné mať nejaký prechodný proces alebo premostovací proces. V podstate nie. Ten mier je nezvratiteľný postoj ten postoj jednotlivých a zúčastnených strán e, spočíva v tom, že sa snažia o dialog a e, chcú mať otvorenú diskusiu a e, my všetci dúfame, že budú reagovať veľmi flexibilne, pretože je to veľmi dôležitý faktor v mierovom procese, tak to my z Európy vidíme, ktorý by mohol viesť úspechu a uh, taktiež e, si myslíme, že zo všetkých strán sa tu musia naštartovať e, snahy pre všetkých kolumbicov, ktorí sa zasadzujú za mierový proces. A e, toto všetko malo tiež dopad na názor prezidenta vy, my sme dostali uh, taký ostatný signál, že chce naštartovať mierové dialógy v meste Kito. To je, niektorí síce tvrdia, že e, jednu, jednu zástavu mení za druhú, a napriek tomu si myslíme, že toto povedie e, k zvýšenému, zvýšenej intenzite práce na mierovom procese. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán López. Ja som mal takisto to šťastie zúčastniť sa na tejto misii e, rovnako ako môj kolega Luis de Grande za ostatný. Ja sa chcem poďakovať pre všetkým v mene výboru a v mene Európskeho parlamentu za túto príležitosť. Je to prvýkrát, čo e, sme e, navštívili Kolumbiu, tie rokovania Eh, k mierovému procesu boli veľmi tvrdé a v podstate sme mali na konci určitý eh, výsledok, ale bolo to referendum, ktoré vlastne skončilo tak, ako skončilo. Už eh, dobre, čo sa týka um, referenda, tu sú výsledky známe, ešte poviem niečo, čo sa vlastne udeje v krajine. My ako Európsky parlament sme uh, rokovali s FAK, a dúfali sme, že to bude nádej Kolumbie, pretože v Kolumbii existujú štruktúrálne problémy, sú tam, je tam katastrofálny stav a po 50 rokoch násilia a nespo, po nespočetných opätiach sa tieto uh, mirové rokovania uh, boli videné ako obrovská šanca. No dobre, um, určite nie, niečo sa tam potopilo v tom, ako prebehlo referendum. Toto bolo predsa len ten výsledok, e, výsledok referenda bol e, trochu, e, trochu znepokojivý. Priebeh referenda bol mier, zmierlivý a demokratický, ale ten výsledok ne, bol neuspokojivý. My si všetci myslíme, že ten mierový proces je nezvratný a mal by byť nezbra, nezvratný a takto to vidí aj veľká väčšina Kolumbícov a takto to vlastne povedal aj pán kolega De Grandes, ale samozrejme teraz vládnu také veľmi citlivé okolnosti. Signály sa však za posledné dni a týždne vyvíjali veľmi pozitívne. Prezident Santos sa um, sa vlastne venoval rôznym aspektom celého toho procesu. Musíme si eh, jasne povedať, že treba si prevziať, ale treba si prebrať, pardon, a preskúmať jednotlivé argumenty, pretože sa to dá eh, vysvetliť eh, rôznym spôsobom, prečo v referende sa dospelo k odpovedi nie. Eh, zástupcovia fakt eh, chcú skončiť s násilím, násilím v tomto regióne. Myslím si, že eh, Nobelová cena zamier vyslala takisto určitý jednoznačný signál akým smerom by sa mala tá práca a aktivita v budúcich mesiacoch uberať. My si myslíme, že sa to už udialo, mali by rokovať takisto z LN a uh, medzinárodné spoločenstvo chce rovnako ako v minulých mesiacoch e, Kolumbiu naďalej podporovať. Samozrejme požaduje určité garancie, ktoré by mali byť dodržiavané všetkými zúčastnenými stranami v krajine a takisto tí, ktorí sa zasadzovali za nie, musia dostať akceptovateľné riešenie. Ďakujem vám pekne, pán Brok, a ďakujem E, takisto e, za e, pána de Grande, za to, že nám pán Grand, de Grande viedol túto krátku misiu. My sme boli trošku sklamaní, sklamaní výsledkom po Brexite a potom veľmi, potom veľmi um, tesnom výsledku v Brexite už nie som veľký priateľ referent, no v podstate skutočne mm, tie neľahké rozhodnutie, tie ľahké rozhodnutia si ponechávajú parlamenty a ústavné orgány a tie neľahké rozhodnutia sa ponechávajú na národ a na ľud, na občanov. No ja som skutočne toho názoru, že eh, tí, ktorí zamietli mierový proces, eh, sa nezastav, nezasadzovali až tak za nie. Uh, Eh, že by eh, zástupcovia FAK eh, mali byť, ehm, bez, mali byť vyvinení, mali, nemali by byť postihovaní za tie činy, ktoré spáchali. No, neviem, prezident Santos, tam možno, že ešte bude trochu rokovať s, s zástupcami FAK, možno istým spôsobom taký 5-ročný azyl, ja neviem, na Kube, ako Timošenko napríklad, ale v referende v podstate vôbec nešlo o LN, ale išlo vlastne vlastne o ne, dosiahnutie nejakého uh, výsledku. Uh, ďakujem, pán predseda. Uh, takéto mierová dohoda je takou zlou dohodou v tomto prípade. Vlastne my sme sa snažili o rovnováhu a spravodlivosť a toto sa neuskutočnilo. Pre mňa to bol zlý výsledok, ale tá cesta, tá cesta nebola zlá po 60, skoro 70 rokoch násilia, tak ako vo Venezuele. Musíme si teraz v Európskom parlamente premyslieť, či E, by sme sa nemali nejakým spôsobom e, zamiešať našimi rozhodnutiami do e, rozhodnutia toho národu. Ten ľud rozhodol, či sa nám to páči alebo nie a či sa nám to rozhodnutie páči alebo nie. Jej to i rozhodnutie. My sme sa v Moldavsku do toho zamiešali a vyprovokovali sme nové voľby. No, nepáči sa mi ten výsledok, ale nepáči sa mi, pokiaľ by sme sa mali miešať do demokratického vývoja v Kolumbii, Eh, hlasovalo 40 obyvateľstva, 20 eh, za, 20 proti. Takže hovoríme o takých mimoriadných eh, veciach a Ehm, hovorí sa, ale nehovorí sa tu o dvoch veciach. Ehm, zástupcovia fakt dominovali v ehm, obchode s drogami, to bola veľmi silná hnacia sila v, obchoda, v obchode s drogom a tu nikto nič nehovorí. Nikto nehovorí o tom, že by sa mali rozbiť siete drogových baronov a preto drogoví predávači drog by mali byť mierovým procesom zlegalizované. My predsa nevieme, aké kontakty potom ešte mali, aké kontakty mali cez svoje siete e, naša kamarátka Timošenka, e, Timošenko takisto nevysvetlila e, úplne do dôsledkov, čo presne, aké kontakty mala. my oni to takisto nemuseli urobiť. A prečo? Preto, lebo svoje kontakty, si svoje kontakty si chcú udržať. Oni nechcú, oni nechcú tieto kontakty odkryť a e, nechcú, aby sa stíhali. Dobre, teraz k bezstresnosti. Kombiský národ chce, aby sa e, platila z jedného vrecka. Fakt to nechce, oni si chcú ponechať svoje prostrie, peňažné prostriedky vo svojich vreckách, vo svojich peňaženkách. A prečo? pretože si chcú ponechať svoju logistiku. Logistiku, či sa z toho e, obchodu, e, logistiku, čo sa týka, logistiku, čo sa týka obchodu a logistiku, čo sa týka peňažných tokov. Mm, určite sa dospe k mierovým procesu. To je neudržateľný vývoj. Určite bude e, kooperačná zmluva z EÚ Určite áno, ale pokiaľ nebudeme tu hovoriť o miery a nešpiňme e, mier, pretože keď pozrieme do Kolumbie alebo e, do iných, e, do iných krajín z tohto regiónu, kde stále ešte roz, prekvita obchod s drogami, toto je ich jasná stratégia, takže musíme vyčkať. Pani Lunaček. Ehm, Áno, ďakujem pekne a ja budem hovoriť po španielsky. Ja som bola tiež súčasťou misie. Ja sa chcem poďakovať eh, spolupredsedovi, teda pri oboch, eh, aj pánovi Legrandovi, aj, aj druhému spolupredsedovi. Toto nebolo <clears throat> také jednoznačne, čo sa deje aj v tomto, e, v tomto parlamente. Všetci poslanci to, ktorí boli, a pritom my všetci sme si boli, my sme všetci sme boli zajedno v tom, čo chceme hovoriť. Od začiatku sme všetci boli za to, aby sa v referente um, ehm, dospelo k áno. Ja si, ja si spomínam ešte veľmi dobre na e, deň hlasovania, bola to nedela. Uh, my sme boli e, presne tam na tom veľkom námestí a keď by sme chceli, aby sa to mesto, aby sa, aby sme chceli mesto e, zažiť a e, komentátor hovoril o tom, že Kolumbici vedia, ako sa vedie perfektná vojna a potom sa hovorilo o dohovore, ktorý nie je perfektný. No neviem, toto je všetko to, čo sme vedeli dosiahnuť. Kolumbici sú už 10 ročia zvyknutí na, te, na túto občianskú vojnu a, a mierový proces, ktorý nie je perfektný, je predsa len to najlepšie, čo sa mohlo dosiahnuť. A preto si myslím, že je to pre nás všetkých úplne jedno, ktorej politickej skupine sme patrili, ku ktorej politickej skupine sme patrili, ale pre nás všetkých to bol jednoducho šok, že sa ten mierový proces nepresadil. No a potom sa pre, teraz predseda, prezident potom dostal Nobelovú cenu za mier a my všetci sme si želali, aby skôr podpísal ten dohovor. My sme boli viac menej toho názoru, a, ako aj povedal pán Gereni, deň po hlasovaní, že že ten zverejnecký fond by mal sa pokúsiť, varom by sa mal využiť na to, a by sa mal, že tie alokované prostriedky by sa mali využiť na podporu mierového procesu. No a ďalej sa musí zabezpečiť, aby e, nestali na zozname teroristov, pretože toto vlastne je v súvise s podpisom. A, a potom mi dovolíte ešte povedať jedno, e, čo sa e, hodí teraz k tomu, čo sa stalo s Brexitom. A v rámci tohto referenda bolo množstvo nesprávnych vyjadrení v médiách a myslím si, že mnoho pre mnohé obete to muselo byť <laughs> veľmi ťažké povedať áno, a hlasovať áno v referende, pri ktorom bolo jasné, že e, sa musí zaplatiť za to, aby sa e, gerilia, členovia gerilie integrovali do spoločnosti, že dostanú 5 uh, e, kresiel v parlamente, ktoré sú im garantované a tak ďalej a tak ďalej. minister v tom čase po konflikte povedal, že bývalí e, členovia Gerly síce budú musieť zaplatiť, ale bude to stať menej ako jeden deň, ktorý budú bojovať. Ja si myslím teda, že v tejto súvislosti sa jednoducho musí jednoznačne preukázať, že je tu množstvo regiónov, ktoré sú v konflikte tam, kde to existovalo pre tie obete, pretože títo hlasovali áno, nie hlasovali skôr tí, ktorí boli vo veľkých mestách, kde e, sa tie konflikty až tak necítili, kde tie konflikty nebolo až tak cítiť. Kolumbijsk kolumbijský, jeden kolumbijský mm, novinár písal na Twitteri, že magický realizmus od Markeza sa zmenil na tragický realizmus. A myslím si, že áno, teraz je to našou úlohou a úlohou Európskeho parlamentu, aby sme podporovali tento pozitívny proces, aby postupoval a aby skutočne aby skutočne išiel e, týmto. E, Alex e, Le, obchoduje, neobchoduje s drogami, ale s medom. No, tudi s to misijo pokazali privrženost mirovnemu procesu v Kolumbii. Ďakujem veľmi pekne. S touto misiou sme preukázali, že chceme vidieť mier v Kolumbii otázka mieru je veľmi dôležitá pre túto krajinu. Musíme zachovať toto prímerie a musíme byť politicky veľmi múdri a musíme byť politicky inkluzívni. Myslím si, že Nobelová cena za mier poukazuje na pozíciu pána eh, Santosa. A budem veľmi rád, ak Európska únia bude ho aj naďalej podporovať rovnako ako Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne a ja sa k vám môžem pripojiť. Odmietnutie takéto mierovej zmluvy je vždy nespravodlivé k niektorej zo strán. A musíme mať na pamäti to, čo povedala pani Lunáček, že je horšie zlá, e, že je stále lepšia zlá mierová dohoda ako niektorá, ktorá, ktorá zlyhá. Nepovažujem príliš za vtipné, že takéto niečo sa môže stať, ale nebol by som si taký istý, že to, eh, aj keď to zlyhalo, tak to eh, nebude tento vývoj nejakým spôsobom pokračovať ale e, môže to mať veľmi vysoké následky e, pre e, Kolumbiu a pre krajinu ako takú. A preto by sme k tomu mali prispieť, aby sa táto zotrvačnosť tých mierových dohôd nevytratila. A som vďačný pánovi de Grandesovi, ako aj kolegyni, veľmi vďačný. Musíme to mať na pamäti a musíme poznať tie oblasti, kde môžeme byť eh, nápomocní. Teraz eh, prejdeme na Gruzínsko. Eh, kto poskytne túto správu? Pani Gomeš. Áno, áno, pán predseda. Vyrobíte každú jednu správu, hovorí predseda. Bolo nám eh, potešením zúčastniť sa pozorovateľskej misie spolu s OBSE a takisto aj z eh, NATO a Radou Európy. Som veľmi rada, že som mohla viesť veľmi dobrú delegáciu z Európskeho parlamentu a myslím si, že to sa prejavilo aj v tlačovom prehlásení, ktoré sme poskytli počas tlačovej konferencie s inými delegáciami pri ukončení pozorovacej misie. Samozrejme, čo sa týka k demokratickej konsolidácie, sa udiali niektoré chyby, ale boli sme radi, že deň predtým, že rada odobrila eh, liberalizáciu vízového režimu. Myslím si, že to všetci eh, privítali a myslím si, že to dalo našim slovám váhu. Samozrejme, e, voľby sa nech, nekonali v Južnom Osecku a k okupovanom Abcházsku. Avšak tam, kde sa konali, ľudia vedia, čo majú robiť. Organizácia bola veľmi dobrá a urobila na nás naozaj veľký e, dobrý dojem volebná komisia, ako aj jej predsedníčka. To e, konečné stretnutie, ktoré sme absolvovali po voľbách, tak tam e, nás veľmi e, srdečne privítala a uvítala aj naše odporúčania a e, chcela ich pretaviť aj do jednotlivých krokov. A Rovnako ako aj vláda bola nám pomocná, stretli sme sa ministrmi zahraničných vecí po voľbách, čo je takisto veľmi dôležité že sme boli veľmi konkrétni v našich e, odporúčaniach. Zdôraznili sme, že napriek extrémne profesionálnym spôsobom prebehlo e, voľby, a kde hrali e, ženy kľúčovú úlohu, pretože sedeli v miestných komisiách, avšak nastávali problémy, pretože častokrát volebné miestnosti boli preplnené na to, aby slúžili e, transparentnosti. Príliš veľa ľudí bolo akreditovaných ako pozorovateľov a neboli domáci pozorovateľia, ale boli stranickí pozorovateľia e, z vládnocej strany. A boli aj určité problémy, e, prípady zastrašovania voličov a niektoré boli viditeľnejšie. Aj nedaleko od Bilisi my sme sa o tom mohli e, presvedčiť a preveriť si to. To bolo absolútne nepotrebné a samozrejme nevytváralo to dobrý dojem ani mm, pre e, vládnu stranu. Dokonca jedný z tých, jeden, z niekoľko z týchto zastrašovateľov e, majú napojenie na vládnu stranu, takže ani tí s tým neboli spokojní. E, sledovali sme aj kampaň, boli, bolo tam e, mnoho napätí, ktoré kulminovali v podobe výbuchu auta opozičného poslanca, ktorý sa uchádzal o mandát. To bolo veľmi závažné Stretli sme sa s prezidentom a s ministrami. Aj tí hovorili, že to spôsobuje eh, veľké poškodzenie a zasadili sa o eh, zistenie spravodlivosti. Hovorili sme nielen však o tomto príklade, ale aj o iných. Bola to kľúčová otázka, ktorú sme sa chceli vysporiadať. Rovnako ako aj s témou reformy systému spravodlivosti a niečo, čo je dlhodobým dedičstvom tejto krajine a ktoré, čo je problémom všetkých posovietských krajín, je používanie nelegálnych nahrávok, ktoré môžu mať veľmi zničujúce dopady na životy ľudí, riaditeľ, s ktorým sme hovorili, dramaticky hovoril, že to ovplyvnilo jeho rodinný život. A samozrejme, tieto záležitosti e, vás môžu samozrejme odvádzať e, pozornosť od verejnej diskusie. My sme organizovali e, debatu s politickými stranami ako pozorovatelia, avšak prijali pozvanie, ale nezúčastnilo sa rovnako ako sa e, nezúčastnil e, predseda vlády, som iba zdôrazniť, že, že výsledky e, prvého kola, ale keď druhé kolo sa bude uskutoční neskôr v oktobri, tie poukazujú na veľmi polarizovaný obraz. Otázka je, či opozičné strany budú bojkotovať e, voľby. Myslím si, že bojkot e, by znamenalo, že sa opozícia strelí do nohy sama a že neslúži žiadnemu účelu. To samozrejme nezávisí iba od ľudí v Gruzínsku. Táto polarizácia by nemala viesť k, eskaláciu, k väčšej eskalácii násilia počas druhého kola volieb. A nakoniec by som eh, povedala, že eh, v rozpore s tým, eh, čo povedal pán Kalašnikov, ruský pozorovateľ, toto nie je žiadne víťazstvo pre Rusko, ale pro ruská strana bola dočasne treťou stranou, ktorá prekonala eh, prekonala kvórum 5%. Avšak to neznamená, že sa to nemôže zmeniť v druhom kole. Znamená to, že väčšina ľudí vo vládnej strane ako aj opozícii nemajú eh, žiadnu náklonosť k Rusku. Ďakujem eh, veľmi pekne. Nebudem opakovať, čo povedala Anna, ja to podporujem. Jeden dôležitý aspekt je, pozostáva aj z toho, že vzhľadom na fakt, že dve hlavné strany sú nie sú len riadené že miliardári v krajine má, dô, hrá dôležitú úlohu. A to samozrejme nepomáha legitímnej e, vláde. napriek najlepším e, zámerom. A tu je to vlastne toto e, pozadie. Kvôli tomu nie len, že zbierajú hlasy o ľudí, ale je to zároveň aj tým človekom, ktorý umožňuje a dosadzuje ľudí do funkcií vypočujeme si azda viacej od pani Mogherini aj od jednotlivých poslancov, ako pán Ivanišvili povedal, že by sme sa mali vyhnúť takýmto úlohám. A bol tu ďalší aspekt, ktorý bol zdôraznený. Iba jeho strana mala viac e, k dispozícii ako všetky strany dohromady. A to nie je zdravé prostredie. Uh, Myslím si, že takéto záležitosti by mali byť ukončené pred e, nasledujúcimi voliabami. Na druhej strane e, vplyv predchádzajúceho predsedu by mal akceptovať svoju pozíciu a síce tú, že už nemá žiadnu pozíciu. Myslím si, že obidve strany e, by mali zobrať do úvahy práve toto a tento fakt. Ináč si myslím, že máme všetky dôvody podporiť novú vládu v ich snahách demokratizovať krajinu. V prvom rade všetci sa zúčastnia na druhom kole. Možno sa pokusia vyhnúť dvojtretinovej väčšine. To nebude ľahké, pretože volebný zákon, tak ako v ďalších krajinách, je nebezpečný, veľmi nebezpečný. Čas na zoznamoch, čas podľa okrskov, ale e, eh, prekažkou by mohla byť tá dvojtretinová väčšina ja už som s nimi o tom hovorila. Slúbili, že na budúce už ten zákon bude zmenený. Dúfajme, že to tak aj bude. Uvidíme ale, ako to dopadne. Druhý bod z toho vyplývajúci. Myslím, že dvojtretinová väčšina na to máme viacero príkladov a je to vždy veľmi lákavé pre e, ľudí z, vláde, preto, z vlády, pretože e, vás láka robiť veci, ktoré by ste inak e, nerobili. Um, poznáme to aj z krajín, členských krajín EÚ, kde to nepomohlo. Takže by sme im asi mali skutočne povedať, že mali by skromne pristupovať k víťazstvu a že tá väčšina nie je všetko. Je tu právny štát a systém kontrol na všetko e, väčšina nestačí. E, je to akési nepochopenie demokracie a myslím, že by sa to malo vysvetliť, teda, že by sme to mali vysvetliť čo najskôr, pretože inak pozitívna cesta na ceste k EÚ by mohla byť ohrozená. Takže by sme mohlo, mohli e, vyslať takýto odkaz že Anna. Takže blahoželám. Kto by to tu mohol prebrať? Pán Galer. Mm-hmm. Ja som tu asi služobne najskúsenejší, možno aj najstarší. Obávam sa, že aj najstarší, takže eh, zoznam pán Mamikins. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem opakovať to, čo ste už počuli od eh, pani Gomez, vedúcej našej delegácie. Ja sa vám chcem iba poďakovať za vedenie aj kolega, kolegom a ešte niekoľko komentárov, ak dovolíte. Náš pozorovací tím nás navštívil mesto Bonis a ten región je zaujímavý, pretože sú tam rôzne menšiny, azerbajdžanská, arménska a boli sme aj v mestách, kde e, nežijú žiadni etnickí gruzinci. A to, čo dokázala gruzínska moc e, pri týchto voľbách, je vysoký stupeň tolerancie z oči oči rôznym menšinám. Boli poskytnuté informácie v rôznych jazykoch, nielen v gruzinčine, ale aj mená kandidátov boli v rôznych jazykoch uvedené. A bolo to veľmi dobré, pretože tam všetci po gruzinsky nehovoria. A čo sa týka toho incidentu, tu, by som, tu som bol s kolegom e, v meste, kde sa to udialo a mm, boli sme vyzvaní k opusteniu mesta. Ulice boli zablokované, veľa sme teda toho nezažili, ale počul som, že niekto chcel dvakrát odovzdať svoj hlas. To možné samozrejme nebolo a potom vznikol ten konflikt, takže je dôležité povedať, že e, v každom e, volebnom e, v každej volebnej miestnosti navštívili sme ich 12 a všetkých, ktorí tam boli, sme sa ktorí tam boli, sme sa pýtali, čo robia a väčšina nám povedala, že no my tu len tak sedíme a pozeráme sa. Z toho vzniklo isté napätie. Bolo 9 tisíc pozorovateľov, mm, veľa miestných, potom aj gruzinské vedenie možno trošku prehnalo s tými bezpečnostnými opatreniami. Myslím, že Európsky parlament tak silne kritizoval eh, Gruzinsko, že sa poistili rôzne bezpečnostné produkty nanesené na prsty, kontrola pásov, dokladov totožnosti, dvakrát pečiatkovali, nič také som zatiaľ nezažila, ale pri týchto voľbách v Gruzinsku určite nedošlo k nejakým falšovaniam volebných e, lístkov. Uvidíme, ako to dopadne v druhom kole. Ďakujem teraz pani Jana Fotiga. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja súhlasím s mnohým, čo tu odznelo o našej pozorovateľskej misii. Boli sme veľmi účinným tímom pozorovateľov, aj keď malým. A veľmi dobre to viedla na Gomez. Jej chcem zablahoželať. A mm, možno len zopakujem to, čo tu už vyjadrili predrečníci. Pri našom hodnotení volieb sme sa zameriavali aj na podrobnosti, na to, čo mohlo byť znepokojujúce. Čiže naša práca bola veľmi cenná. Ja chcem povedať, čo mňa trošku znepokojuje pred druhým kolom a teda ide aj o obdobie potom, podľa mňa. Podľa mojich vedomostí e, došlo k istému zastrašovaniu a aj zo strany e, úradov ešte pred voľbami. Trošku teda znepokojujúce. Tretia strana je otvorene proruská a to v Gruzínsku naozaj, v gruzínskom parlamente zohráva úlohu, pretože dve mm, malé e, strany proeurópske Al-Asania a na druhej strane Uzupašvili, to sú lídry týchto dvoch e, strán, profesionálni politici a oni pre, e, prehrali. Jeden z nich bol predtým v koalícii konali trošku odlišne, ale každopádne boli veľmi zodpovednými členmi opozície. I, ale jasne im ide o odlišnú úlohu v budúcom gruzinskom parlamente a po ja si viem predstaviť rôzne tendencie. Potom ústavy na to, aby e, skutočná opozícia mohla v Gruzinsku prežiť. A to je úplne nevyhnutné. Istý pluralizmus v médiách je mimoriadne dôležitý. Ja mám pocit, um, takže mm, ja som to aj e, poradila hlavnej strane opozície, aby naďalej e, pôsobili v rámci parlamentu, aby boli demokratickou silou, aby sa snažili využiť e, tieto možnosti. Ale viem si predstaviť, že keďže lídra majú v, povezení a e, zastrašovaním, e, násilím a prehláseniami miliardárov, teda že tá proruská strana by mohla byť členom opozície, ktorú je hodné rešpektovať, tak, tak pri druhom kole tu musíme byť a musíme sa uistiť, že to, čo vzíde z týchto volieb, bude mať e, na starosti len prežitie moderného Gruzínska. Teraz pán Ostrevič Ješus. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedali kolegovia, s ich hodnotením. Riadne voľby, to je niečo, čo musíme uznať, ale isté neregulárnosti sa udiali ešte predtým počas kampane. To treba povedať jasne a vždy o tom hovoriť, keď sa stretneme so zástupcami e, Gruzínska. Musíme uznať, že vládnúca koalícia využila isté finty vo vzťahu s opozíciou. Niekedy dosť špinavým e, spôsobom dokonca e, ohrozovali život členov opozície. to... Eh, to, čo sa stalo eh, po prvom kole, to je jasná konsolidácia gruzinského sna. Môžu mať dve tretiny kresiel v parlamente, ale druhý výsledok je, že sa skoro úplne zrútila opozícia. Keď sa pozrieme aspoň na tie liberálne strany, pravicové, tak e, je tu istý chaos. Niektorí dokonca povedali, že sa nezúčastnia aj na druhom kole volieb, to nie je dobré. Ak e, um, e, naozaj výsledkom bude o oslabenie opozície, tak to nie je to, čo sme si želali. My sme chceli zdravú konkurenciu medzi politickými stranami, ale nemali by sme sa im obratiť chrbtom. E, e, treba uvoľniť vízový styk, to je ocenenie toho úsilia, čo spravili doteraz preto musíme niečo spraviť. A ja žiadam náš výbor, aby spravil všetko možné, prijal akékoľvek rozhodnutie, ktoré naši vyjednávači v rámci výboru LIBE e, vyjednávali zodpovedne, aby mali na, čas, na pamäti tie časové e, e, lehoty. Platí to aj pre Ukrajinu. Gruzínsko myslím, že môže teraz lepšie spolupracovať s Ruskom, a, e, ale mm, možno, že je to priskoro tvrdiť, možno, že aj trošku naivné. E, možno, že e, je tam mm, skôr ochota spolupracovať viac s Ruskom ako s EÚ. Oni sú však zvrchovaní, čiže si to rozhodujú sami. Možno, že treba ma na pamäti celkový politický obraz pred druhým kolom. Gruzinsko ostane našim partnerom. Treba ostať pri tej asociačnej dohode. Možno, že pán Kalašníkov e, tam e, zanechal stopu vlastnej propagandy. To bola angličtina s ruským prízvukom hovorí predsedajúci. Už sa tu mnohé povedalo. Nadviežem na to, čo sa tu už povedalo o budúcnosti. Um, to s tým uvoľnením e, vízového režimu by sa nemalo zmeniť. Všetko potrebné už bolo splnené. Ehm, teraz nás čaká druhé kolo a ja poviem nasledovné. A PG dostali 5% a tie ostatné, ktoré mali viac, určite nie sú proruské UNM sa musí zúčastniť na druhom kole. A ja by som chcela skončiť tak optimisticky, ako povedala Anna, predseda, predsedkynia CEC, e čiže asi e, volebného výboru. E, povedala, že bola hojná hojné zapojenie žien. Určite bola ochota mať veľa pozorovateľov a taktiež e, na druhej strane bolo veľa, veľa e, volebných miestností. To sa dá niekedy dosť ťažko sklbiť. uvidíme, ako teda e, sa zmení situácia po druhom kole. Ďakujem pekne. Týmto sme vyčerpali zoznam rečníkov. A, ale ešte, Anna, stručne. Niečo, čo povedal pán Brog, je dôležité. A síce, že by sme mali odkázať eh, ľuďom, ktorí sú za gruzinským snom, že pre e, demokraciu by bolo e, zlé, keby prevažila nejaká arogancia. A je tu veľká zodpovednosť za to, čo sa udeje do druhého kola. A budú za to zodpovedné úrady. Súhlasím s tým, čo povedala pani Fotiga a Ostrievičius o e, zmenách na tlačových konferenciách sa nás pýtali, či tá nižšia reprezentatívnosť by nebola na škodu demokracie, ale ja si myslím, že najdôležitejšia bude úloha tých, ktorí skončia v opozícii. A to by mal byť jasný odkaz pre UNM, teda, že bojkotovať parlament, to by určite bolo veľmi pozitívne, dokonca to najhoršie pre demokraciu v Gruzínsku. Ďakujem pekne, tým končíme dnešné zasadnutie. Nasledujúca schôdza sa bude konať 20. októbra o 9. ráno. Ďakujeme aj tlmočníkom za to, že nám dali viac času.